Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear colleagues. Welcome to a second day of AFET. Dobrý deň, vítam vás opäť na výbore AFET. Čaká nás veľmi veľa hlasovaní, mali by sme začať. Ehm, už je 9.06. Dúfam, že už všetci kolegovia sú prítomní, aby sme mohli začať s hlasovaním. Začneme s návrhom správy o politických vzťahoch EÚ s, s Latinskou Amerikou. Spravodajca je Javi López. Chcete sa ešte vyjadriť? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať tieňovému spravodajcovi za veľmi kvalitnú spoluprácu počas posledných mesiacov, keď sme pracovali na tejto správe. Cieľom bolo, aby sme stanovili našu spoluprácu s Latinskou Amerikou ako prioritu v oblastiach ako boj za demokraciu, boj proti klimatickým zmenám, ľudské práva a tak ďalej, mnoho ďalších oblastí. Ďakujem. Sú ešte nejaké ďalšie pripomienky? Nech sa páči pani Valenciano. Ďakujem, ja chcem iba jednu pripomienku povedať. Chcem e, sa poďakovať Chavi Lópezovi za prácu na tejto správe. Tá správa určite veľmi pomôže všetkým, ktorí, ktorí sa zaujímame o Latinskú Ameriku a Karibskú oblasť a bude to užitočné e, aj pre tých, ktorých e, záujem bol novo objavený. Ďakujem. Ešte jeden kolega, pán de Grandes, sa vyjadrí. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem iba poznamenať, že spolupráca so správodajcom bola dobrá naozaj a mm, on takisto mm, zohľadnil aj naše pozície a pripomienky, takže sme naozaj spokojní s výsledkami pozmeňovacích návrhov, zohľadnil naozaj aj naše citlivé body a Mm, samozrejme, výsledok nie je možno úplne optimálny, nie je to ideálne, čo sme si predstavovali, ale napriek tomu tá správa je dosť dobrá, pozitívna a hlavne je dobrá pre Latinskú Ameriku. Ďakujem pekne, bola to kvalitná práca, podporíme to. Ďakujem ešte raz spravodajcovi. Ďakujem, pán kolega, a teraz môžeme postupovať ďalej. Predtým, než začneme hlasovať, mám ešte jeden oznám. Počas hlasovania vás možno bude filmovať jedna francúzska eh, spoločnosť, ktorá produkuje dokumenty, dokumentárne eh, filmy, ktorí sú tu prítomní teraz. Začíname. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz môžeme prejsť na kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 3 za. Prepačte, hovorí predseda 87 za. Proti. Zdržali sa. To si musíme overiť, aby sme sa zahriali. 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, je to schválené. Kompromis 3. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 98 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 106 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 113 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 126 za, proti, zdržali sa. Je to, musíme si to overiť. 126. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 128 za, proti, zdržali sa, schválené. 129 za, proti, zdržali sa, je to takisto schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené Schválené. Overíme si, dobre. Kompromis 11. Close. Končím hlasovanie. Je to schválené. 39 k 23. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 106 e, e, schválené. 161 za, proti, zdržali sa schválené. 162 za, proti, zdržali sa schválené. 13 kompromis za, proti, zdržali sa. Je to schválené. 172 za, proti, zdržali sa schválené. 173 za, proti, zdržali sa schválené. 174 za. 173 si chceme overiť, dobre. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 174 za, proti, zdržali sa. Schválené. 175 za, proti, zdržali sa. Schválené. 176 Okay, o, opäť overíme si 175. Otváram elektronické hlasovanie. One colleague is still sleeping. Jeden kolega spí neustále. Teraz sa zobudil. Končím hlasovanie. 42 hlasov za, 21 proti. Socialisti, prepačte. Je mi to ľúto. 175 schválené. 176 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 177 za, proti, zdržali sa schválené. 170 e, kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválené. 184 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Nie, je to schválené. 191 za, proti, zdržali sa, schválené. 192 za, proti, zdržali sa, schválené. 194 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. 127 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 228, otváram hlasovanie. Dvesto dvadsať osem. Schválené. 229 za, proti zdržali sa schválené. 230 za, proti zdržali sa schválené. 231 za, proti zdržali sa schválené. 232 za, proti zdržali sa schválené. 233 za, proti zdržali sa. Toto si musíme overiť. 2, 3, 3. Končím hlasovanie, je to schválené. 3, 2, 3, 4 za, proti, zdržali sa. Schválené. 2, 3, 7 za, proti, zdržali sa. Schválené. 2, 3, 8 za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválené. ...249 za, proti zdržali sa schválené, 250 za, proti zdržali sa schválené, zamietnuté, pardon. Nie, musíme si to overiť, 250. Otváram hlasovanie. Three colleagues are still not... Traja kolegovia chýbajú. Zamietnuté. 250, dobre. A teraz 24 kompromis za, proti, zdržali sa. Schválené. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. Dvadsať jedna za, proti, zdržali sa, schválené. 22 dva za, proti, zdržali sa, schválené. 23 tri za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to. 23. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. E, kompromis 23 je zamietnutý. Pardon, e, návrh 23, teraz 24 za, proti. Zdržali sa, e, zamietnuté. 25 za, proti. Zdržali sa, schválené. 26 za, proti. Zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 36, pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, overíme si to, 36. It's closed. Končím. Je to schválené. 37 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 38 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si. Kontrola. 38. Close. Končím hlasovanie. Je to prijaté veľkou väčšinou. 39 za, proti. Zdržali sa. Musíme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 41 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. Bolo by dobré, keby liberáli zdvíhali lepšie ruky, aby sme vás videli. 43 za, proti, zdržali sa, liberáli, vy ste hlasovali za, tak potom je to schválené overiť. Takže 43. pozmeňovací návrh, kontrola. Closed. Končím. Schválené. 44 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 145 e, v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Druhá časť je za, proti, zdržali sa, schválené. 46 je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, 46 bola zamietnutá, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa schválené. Päťdesiat tri za, proti, zdržali sa schválené. 54 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 55 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 56 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 je teda schválená. 58, 59, pardon, za, proti. Zdržali sa, schválené. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nie, kontrola, 64, elektronická kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 67. Dvaja kolegovia mi tu chýbajú stále. Končím hlasovanie. Schválené. 68 za proti, zdržali sa schválené, 69 za, proti, zdržali sa schválené, 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 71 za. Musíme si overiť predchádzajúci návrh. Pán Kastaldo, podľa mňa to bolo jasné, ale dobre. Otváram hlasovanie. Končím. Myslím, že jednoznačne zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, kontrola, 71, Mám tu problém, máme tu jednoho naviac EPP. Mm, nikdy vás nemôže byť dosť e, z EPP, ale pre toto hlasovanie to neplatí. Takže 66. končím hlasovanie. Je to schválené 34 k 27. A toto bola 71. 72 teraz za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Čau, Stanok navrhuje eh, hlasovať v bloku o eh, citáciách. Nie, nie je to možné. Dobre, takže ako budeme hlasovať o tejto jedna dvojke? Za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6, 7 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. 6 a 7. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 8-9 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz Prejdeme k hlasovaniu o stanovisku DV. Je tu požiadavka hlasovať v bloku. Nie. Dobre. DV1 za, proti, zdržali sa prijaté. DV2 za, proti, zdržali sa prijaté.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 proti zdržali sa prijaté, 920 za, proti zdržali sa prijaté, 923 za, proti zdržali sa prijaté. No a dostali sme sa k elektronickému hlasovaniu návrhu správy v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. colleagues still missing. Osem kolegov nám stále ešte chýba. 5 chýba, 4 chýbajú, traja, dvaja. Dvaja sa rozhodli nezúčastniť sa hlasovania. Končím hlasovanie a správa je prijatá 55 za 7 proti. Gratulujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu číslo 8. Ustanovenie nástroja na podporu stability a mieru. Spravodajcom je náš kolega Arnaud Danjon. Chcel by sa ujať slova. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa naozaj veľmi pekne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a najmä samozrejme tým zo skupiny, ku ktorým sa nám podarilo dopracovať ku kompromisu, vďaka čomu je mnoho návrhov na pozmeňovacích návrhov bolo stiahnutých a za to sa im chcem poďakovať. Ešte chcem upresniť dve veci. Až do dnešného rána som čítal mnoho chýb eh, v komunikáciách týkajúcich sa tieto správy. Je to prechodné ustanovenie, Čiže nebraní nám to v nadchádzajúcich rokoch diskutovať z politického hľadiska o tomto systéme. A ešte by som chcel pripomenúť, že toto ustanovenie neumožní financovanie zaria- e, zbraní. A ešte dnes ráno som vnímal tlak z organizácií z mým zvonku, ktorí ma žiadali, aby som nepovolil financovanie z- zbraní typu a smrtonosných zbraní. Ďakujem za tieto objasnenia. Kto by sa chcel vyjadriť teraz? Pán Bajrinen, áno, samozrejme. Pán predseda, došlo k chybe v eh, hlasovacom zozname Ja som bol spravodajcom za stanovisko DV po tom, čo sme prehrali. V kľúčovom hlasovaní hlasoval som proti a stiahol som moje meno, takže nechcem tam figurovať ako zástupca DV v tomto procese. Je tam teraz pani Linda McEwen. Ide tu o e, schopnosť budovania kapacít pre podporu e, vojenských síl za vojenským účelom e, môže splňať vlastne kritéria rozvoja, iba ak sa budú pritom splňať kritéria tak, Kľúčové pozmeňovacie návrhy sú 57, 47 a 62. Ďakujem, vážny kolega. Vy ste nás informovali aj tesne pred zasadnutím, že nesúhlasíte s tým, aby sa stiahli vaše pozmeňovacie návrhy. Ja teda navrhujem, aby sme hlasovali v bloku o všetkých vašich pozmeňujúcich návrhoch 47, 62, 80, 39 a 104. Súhlasili by ste s tým? Áno, súhlasil. Chcel by sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Nie, je tomu tak. Začneme teraz hlasovaním. Takže 11, 12 a 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz prejdeme k 44. Kto je za, proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme k 45. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. dp 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme k 50 za,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 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 64, 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. DV15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 71 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 91 a DV18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93 in favor, against, abstention. 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 919 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97, 98, 99, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 99 a 100 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 101 a 921 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 922 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 108 923 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 109 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. O, niečo sme aj prijali. DV2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. DV3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. DV4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. DV5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. DV6. Hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30, 31, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 97 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9,9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39, 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42, 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz to budeme mať e, to hlasovanie v jednom bloku o všetkých pozmeňovacích návrhoch pána Vajrinena. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Boli všetky zamietnuté. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu o návrhu správy v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Dvaja kolegovia hlasovali doteraz. Nehlasovali, teda doteraz nechcú. Je to prijaté 47 za 14 proti. Gratulujem. Ešte stále musíme e, hlasovať o rozhodnutí vstúpiť do interinstitucionálnych e, e, rokovaní pred prvým čítaním. Takže kto je za, proti, zdržali sa. Je to tiež prijaté. Pani Luising. Moja skupina napísala a predložila menšinovú správu a postúpila ho sekretariátu. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 9. Riešenie problému zmenšujúceho za priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách. Spravodajcom je pán Asi za SND. Chceli by ste niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať ostatným politickým skupinám tu v parlamente. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu na e, tejto správe, e, za čo úprimne ďakujem. Ďakujem. Chcel by sa niekto vyjadriť? Nie. Môžeme teda prejsť k dúfajme krátkemu hlasovaniu. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Sedmička za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. Jedenáctka. Končím hlasovanie, je to prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. 42. Končím hlasovanie. Jednoznačne schválené. 43. Tomášič, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 51. Po častiach prvá časť, kto je za? Proti? zdrhli sa. Overíme si to. Hlasujeme o prvej časti jednotky. Ema. This has been carried. Prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdrhali sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdrhali sa, prijaté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Takže budeme hlasovať o správe v pozmenenej podobe. Hlasovanie podľa mňa, nech sa páči hlasovanie otvorené. By the way, we're now 66 je na 66. Ten kolega, ktorý sa e, dlho nezúčastňoval, sa prebral. Bolo to schválené 66 ku 1. Gratulujem. We come to item number 10. Dostávame sa k bodu číslo 10. Vývoz zbraní, vykonávanie spoločnej pozície, spravodajkyňa pani Valero. Chceli by ste sa vyjadriť? Nech sa páči. Áno, ďakujem, počujete ma? Chcela som sa poďakovať ďalším spravodajcom, s ktorými sme pracovali na tejto správe, na celý proces bol úspešný, nezhodli sme sa na viacerých veciach, ale podľa sa nám dopracovať k spoločnému stanovisku na mnohých miestach a dúfam, že aj hlasovanie priniesie úspešný výsledok a naozaj sme sa zhodli na tom, že potrebujeme prísnejšie vykonávanie spoločnej pozície, čo si myslím, že je dobré aj pre budúcnosť. Ďakujem. Thank you, Ďakujem. Pani kolegyňa, chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Nie. Let's go. Takže poďme na to. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete si to overiť? Nie, bolo to jasné. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 si overíme, dobre. Hlasovanie otvorené. Je to teraz ukončené. Áno, bolo to zamietnuté. 66, Schaffhauser, kto za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre, takže 64. pozmeňujúc na pána Freunda a hlasovanie otvorené. It's closed. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 65. Kastal doza. Proti zdržali sa, e, zamietnuté. 65, hlasovanie otvorené, overíme si elektronicky. 65. -ku. Hlasovanie ukončené. Prijaté veľkou väčšinou. Tak zjavne ste nezdvihli dostatočne ruky. Takže teraz sa dostávame ku kompromisu 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67, Ajala Sender, e, hlasujeme po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to, hlasujeme o 67. It's closed. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Hlasujeme v druhej časti, kto je za, proti, zdržali sa. Čo robili liberáli. Musíme si to overiť elektronicky. 67. časť 2. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zjavne to bolo zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa prijaté. 70 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 70. -ka. It's closed. Hlasovanie ukončené. Takže toto bolo prijaté. Ideme na 73, kto je za, proti, zdržali sa. Musíme si overiť aj 73, hlasovanie otvorené. Closed. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Ústne pozmeňovací návrh číslo 1 za, proti. Zdrali sa. Zamietnuté. veríme si aj toto. Dobre, hlasujeme o pozmeňu, ústnom pozmeňovacom návrhu číslo 1. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Takže teraz e, e, musíme ísť postupne. Číslo 7 za, proti. Pozmenia, ústny pozmeniac na číslo 1 bol zamietnutý. Čiže teraz musíme ísť postupne po jednotlivých návrhoch. Čiže sedmička, pani post, kto je za, proti. Zdržali sa. Overíme si to. Ukončené hlasovanie. Veľmi veľa ľudí sa zdržalo, ale bolo to zamietnuté. Takže teraz 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže teraz 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. Áno, bolo to prijaté? Nie, takže si to overíme. 74. Hlasovanie ukončené. Áno, bolo to prijaté. 75 za, proti, Hlasujeme o 75, kto sa zdržal. Toto si musíme overiť taktiež. 75. is open. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 76 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme si to. It's closed. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 77 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti. Zdržali sa prijaté. 79 za, proti zdrhali sa zamietnuté. Overíme si to dobre, tak si overíme 79. Pejon. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 80. Epitideos za, proti, zdržali sa zamietnuté. 81. Jeffrey van Orden za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 a 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, taktiež prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, za, e, prijaté, pardon, 88 za, proti, zdržali sa. To si hovoríme, elektronické 88. Close. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa. Overíme si 89. 89, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 90 a 91, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 92 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, hlasujeme o kompromise 8. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. 106, pardon, 107 za, proti, zdržali sa. Overíme si. 107. Myslím si, že to bude prijaté, ale overme si to. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 110 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže 118 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 130 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky 130. -ku. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté 131 za, proti, zdržali sa prijaté. 130, 133 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa prijaté. Sto tridsať šesť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 139 až 40 za, proti zdržali sa zamietnuté, 141 za, proti zdržali sa, to si musíme overiť elektronicky, 141. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 147 za, proti, zdržali sa, prijaté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz sa dostávame k pozmeňovacím návrhu 8, Kelam Galer, za, proti, zdržali sa prijaté. 9 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, radšej si to overme. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Áno, bolo to zjavne. Prijaté. Desiatka za, proti, zdrhli sa. Prijaté. 11 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa. To bolo prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Overíme si, dobre, 23. Kontrolujeme elektronicky. 23. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 24 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 24. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 25 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz ideme ďalej na 32 a 33. To sú rovnaké pozmeňovacie návrhy. Kto je za, proti? Zdrali sa. Overíme si to. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa e, prijaté, ústny pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté, dostávame sa k číslu 2 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 4 za, proti zdržali sa prijaté. Číslo 6 za, proti zdržali sa prijaté. Dostávame sa k hlasovaniu o pozmenenej správe. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 36 e, za, 14 proti, 14 sa zdržali. Gratulujem. We come to item number 11. Bod číslo 11. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia ETIAS. Spravidajkyňa. opäť pani Valero, chceli by ste sa vyjadriť, nech sa páči. Áno, ja len veľmi stručne ďakujem za predchádzajúce hlasovanie. Myslím, že tuto sa to nepodarí, ale uvidíme na záver, ako teda hlasovanie dopadne. Ďakujem. Anyone else would like to say something? Chce sa ešte niekto vyjadriť? Môžeme teda priamo pristúpiť k hlasovaniu. Blok 1. Blok 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Blok 2. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Blok 3 e, za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 1996 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 20 a 97 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 98, pán Štetina za, proti, proti, zdržali sa, schválené. 99 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. To si overíme. 22. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz som dostal informáciu, že musíme hlasovať o 21, pretože sme nehlasovali za blok 2. Tu na vedľa mňa niekto dáva pozor, takže musíme hlasovať o 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Teraz pozmeňovacie návrhy 23 a 100. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. 101 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 102 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 a 103 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 104 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 108. Nie. 108, áno, za. Proti, zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa. Schválené. 109 e, za, proti, zdržali sa. Schválené. 113 za, proti, zdržali sa schválené. 32 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 114 za, proti, zdržali sa, schválené. 115, nie, prepačte, blok, ktorý nebol odhlasovaný. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa, schválené pardon, zamietnuté, 115 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 117 a ústny pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 39 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 140, 140 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 141, 118 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 142, 119 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 43, 120 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 121 za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti zdržali sa schválené. 122 za, proti zdržali sa schválené. Teraz 45 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 123 nie, 124 Vautman za, proti zdržali sa, zamieta sa. 46 a 125 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 47 a 126 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 127 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 a 128 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa. Toto si musíme overiť. 4928. 49, 128, prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 49, 128 odpadá. 50 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 51 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 130 za, proti, proti, zdržali sa, schválené. 52, 131 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 135 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 135, overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. And now it's closed. And this has been carried. Je to schválené. 54 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 136 za, proti, zdržali sa, schválené. 137 za, proti, zdržali sa, schválené. 55-138 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 139 za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. 139. Closed. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 56 a 140 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 141 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 58 za, proti, zdržali sa, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. 60 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 143 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis, wow, 3 za, proti. Zdržali sa schválené. Môžeme teda dve hlasovania preskočiť, vynikajúce. Teraz 146 za, proti, zdržali sa, schválené 147 za, proti, zdržali sa schválené, 148 za, proti, zdržali sa 148, to si overíme. The vote is closed. Končím hlasovanie. <laughs> okay. So we now come to 61 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 62 za, proti, zdržali sa. To si overíme, 62. Šestdesiat dva, 62, končím. Je to schválené. 149 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Šesťdesiat za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 153 za, proti, zdržali sa, schválené. 154 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa, schválené 69 za, proti, zdržali sa, schválené 70 za, proti, zdržali sa, schválené 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 71 za, proti, zdržali sa. Toto si overíme, 71. It's closed. Končím. Je to schválené. Tri a 73 za proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz preskočíme na číslo 6. Nie, 5. To bolo moje želanie, takže 5 za, proti, zdrža, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 80 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Alebo je to schválené? Overíme si. Rejected, yeah. Zamieta sa. 81 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Osmička za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 82 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 9 a 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Desina za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 to si overíme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, e, zamieta sa. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 88 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 89 za, proti, zdržali sa schválené. 50, 15 a 50, 90 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Šestnáct za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 93 za, proti, zdržali sa, schválené. 17, 94 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 95 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz pristupujeme k záverečnému hlasovaniu o celom stanovisku v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie.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 42 za, 14 proti, 3 sa zdržali hlasovania, bol výsledok. Teraz prejdeme. Pani Valeru, chcete niečo povedať? Ja som od začiatku hovorila, že toto bude ťažké e, stanovisko, pretože máme veľmi odlišné pozície a ja chcem stiahnuť moje meno z tohto stanoviska. Čiže to bude moja správa? Ďakujem za darček. Teraz dvanáctka. Zriadenie, prevádzka a využívanie šengenského informačného systému v oblasti kontroly hraníc. Spravodajkňa Hilde Vautmans z ALDE. E, pani Vautmans, chcete sa vyjadriť? Nie. Ešte niekto sa hlási? Máme tu ešte požiadavku blokové hlasovanie od 15 po 21. Pán Epitideos je tu. Je niekto za to, aby sme hlasovali blokovo? Áno. Začníme teda 15 až 21 v jednom bloku. Všetky návrhy pána Epitedejosa, kto je za pozmeňovacie návrhy pána Epitedejosa? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to... Myslím, že taký malý problém teraz pre pána Epitideosa prejdeme na číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overme si číslo 4. The vote is closed. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, toto si overíme. Kompromis 4. Končím hlasovanie. Je to schválené. 27. Nie. Pán Epitideos, chudák, už to bolo odhlasované. 29. Pán Pičula, za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 za, Proti? Zdržali sa? Schválené. 35, to si teda overíme. Chýbajú šiesti kolegovia. Teraz štyria, dva. Dobre, všetci hlasovali. Je to schválené. 34 za. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa. Kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené. Sedmička za, proti, zdržali sa. Liberáli nezdvihli ruky. Nevideli sme dobré ruky, takže si to musíme overiť. Sedmička, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Desať, pán Picula, za. Proti, zdržali sa, schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené dvojka za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. 14 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz záverečné hlasovanie o celom pozmenenom stanovisku. Kto je za? A prepačte, je to elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 27 za 14 proti. 21 sa zdržalo hlasovania. Well, first of all, I have bad news. Mám zlé správy. Posledné hlasovanie dnešného rána nás čaká. Bod 13. Využívanie šengenského informačného systému na účely návratu neoprávnenie sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretich stran tretich krajín. Pani Vautman je opäť spravodajkyňou, nechce sa vyjadriť. Okay, Mr. Schaffhauser didn't accept block votes on all his amendments, but... Pán Schaffhauser neakceptoval blokové hlasovanie ku všetkým svojim pozmeňovacím návrhom, ale snažili sme sa mu vyhovieť do najväčšej možnej miery. Je to jedno, dve hlasovanie, naviac nie je to veľa. Takže blokové hlasovanie 41 a 50. Kto je za? E, proti, zdržali sa. Teraz 51 až 58, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Potom 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa prijaté, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 64 za, proti zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa prijaté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté, v bloku 71-73 za, proti zdržali sa zamietnuté, 74 za, proti zdržali sa zamietnuté, 75 za, proti zdržali sa zamietnuté. 75 chcete skontrolovať? Dobre, môžeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. O, máte pravdu, je to prijaté. Ďakujem. A teraz prejdeme. Aha, to bolo prijaté. Takže prejdeme k 77. pána Epitideo Saza. Proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijaté. Preveriť. Dobre, môžeme si preveriť kompromis 4. Končené. Dobre, že sme si to preverili. A teraz 83 za, proti zdržali sa, prijaté. 84 za, proti zdržali sa zamietnuté, 85 za, proti zdržali sa zamietnuté, 86 za, proti zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti zdržali sa prijaté, 7 za, proti zdržali sa zamietnuté. Preveríme. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Teraz prejdeme k 12. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 e, až 20 v bloku. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22, 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26 za, proti, zdržali sa. Preveríme si 26 kupicule. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti,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 proti, zdržali sa. Povedal by som, že zamietnuté, ale môžeme si to overiť. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté prejdeme k záverečnému hlasovaniu o e, stanovisku po zmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Dvaja chýbajú. Končím hlasovanie. 26 za, 13 proti, 21 sa zdržalo. Blahoželám spravodajcovi. Vážení kolegovia, ďakujem za 1,5 hodiny hlasovania. Tí, ktorí chcú teraz opustiť miestnosť, tak môžu urobiť. E, keďže máme časový skos, chcem čo najrychlejšie začať s bodom 14. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let us now come to item number... Dobre, prejdeme k bodu číslo 14. Kolegovia, teraz sa vypočujeme debriefing týkajúci sa volebnej pozorovateľskej misie na parlamentné voľby 25. júna v Albánsku. Bez ďalšieho zdržiavania chcem udeliť slovo e, nášmu váženému kolegovi Eduardovi Kukanovi, ktorý viedol našu delegáciu Európskeho parlamentu, ktorá pozorovala, pozorovala tieto legislatívne voľby. Ďakujem, eh, pán, eh, teda vážený, teda vážený predseda výboru. Mal som tú čest viesť eh, túto delegáciu Európskeho parlamentu. A v prvom rade by som im všetkým chcel poďakovať za to, že mi poskytovali veľkú podporu a že sa s nimi výborne spolupracovalo. Mnohí z vás budú vedieť, že Voľby sa e, e, konali e, v období teda dohody medzi politickými stranami. Veľmi túto dohodu vítame. Tá vytvorila novú politickú klímu po veľmi napätej politickej situácii v krajine. Dohoda viedla k participácii demokratickej strany v volebnom procese zo 140 kresiel v parlamente socialisti vyhrali 74 kresiel, to znamená, že 71 kresiel postačovalo na vytvorenie vlády e, čo teraz e, socialisti robia, pretože majú 74 kresiel, čo je takmer pohodlná väčšina. Demokratická strana e, získala 43 kresiel, socialistické hnutie 19 kresel. Všetky ostatné e, strany získali 4 kreslá. Účasť bola na úrovni 46,8%, ale toto číslo je lepšie, než sa môže zdať. 1,2 e, miliónov Albáncov, ktorí žijú v zahraničí, sú začítavaní, ale nemôžu hlasovať. Takže 70 e, voličov, ktorí žijú v Albánsku, sa zúčastnili volieb. Naša misia e, bola e, medzinárodnou misiou z OECD, D, aj z Radou Európy. Ako obvykle boli sme zainteresovaní do e, návrhu predbežného stanoviska, ktoré sme e, prezentovali na tlačovej konferencii. Dostali ste kópiu tejto správy do vašich podkladov už minulý týždeň. E, som sa vyjadril v koordinačnej skupine pre podporu procesu, demokratického procesu. Zhodli sme sa, že sa dostočne nezdôrazňoval politický e, kontext, v ktorom sa konali e, voľby. Ale napokon sme e, sa dopracovali k dohode Európsky parlament vlastne sa podpísal po toto vyhlásenie. V tomto vyhlásení sa hovorí okrem iného, že bola možná slobodná kampaň, ktorá rešpektovala základné slobody, avšak Spomíname aj výzvy, pre ktorými stála administratíva mm, v súvislosti s potrebou politickej dohody. Na tlačovej konferencii som eh, zdôraznil hlavné eh, závery delegácie Európskeho parlamentu. Rozdelili sme sa na tri eh, týmy počas volebného dňa. Všetci z nás Eh, sme sa zhodli, že prebiehali eh, v všeobecnosti eh, mieru plne pokojne. Určité irregularity sa teda vyvstali, ale materiálne nemenia výsledok. Tiež sme zdôraznili, ako nás pozitívny výsledok medzinárodne mediovanej dohody vlastne ovplyvnil predchádzajúce odporúčania OECD Rady Európy e, sme nespomínali aj preto, aby sa depolitizovali určité už tie aspekty v predvolebnom procesi e, je potrebné tieto odporúčania pre ďalšími voľbami plne e, uplatňovať. A tiež sme zdôraznili povinnosť všetkých politických síl, aby pracovali na znovu vytvorení dôvery v politický proces a že všetky politické strany musia konštruktívne participovať v novom parlamente. A Albánsko samozrejme Ehm, veľmi zaujíma Európu, Európsky parlament. Pozitívna politická atmosféra v krajine pomôže vláde postúpiť ďalej pri implementácii potrebných reforiem ehm, ktoré krajine pomôžu v prístupovom procese. Plne podporujeme tento prístup za podmienky, že budú splnené všetky e, potrebné predpoklady. Toto posolstvo sme zdôrazili na našich bilaterálnych stretnutiach Eh, s Metom, eh, s premiérom, aj eh, Ruzom Bašarom, lídrom demokratickej strany, bude na novovytvorenej vláde, aby pracovala na implementácii všetkých reforiem týkajúcich sa EÚ, obzvlášť v oblasti súdnictva. EÚ však musí tiež zohrávať e, určitú úlohu a plne podporovať Albánsko a ostatné krajiny na Západnom Balkáne pri implementácii všetkých potrebných krokov e, v prístupovom e, procese. Európsky parlament podporuje Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán predseda, to je všetko z mojej strany. Ďakujem, Eduard Kukan, za vaše e, poznámky, ako ste povedali. E, e, mali sme tým siedmých členov parlamentu, pán Preda, Engel, za EPP, pán Š- pani Schlein, Čarnecký za EKR, pán Džambacký za EKR a pán Meserič za Zelených sa zúčastnili tejto misie a dvaja kolegovia doteraz žiadajú o slovo. Najprv dám slovo Kristianovi e, Predovi a potom pánovi Meseričovi. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že bolo náročnejšie sa vôbec dostať k tým voľbom, než ich dobre zorganizovať. Ako viete, prebehla politická kríza, ktorá bola veľmi dlhá, práve kvôli bojkotu toto sa na nešťastie v západobalkánskych krajinách stáva často. Na základe dohody medzi dvoma hlavnými aktérmi, čiže socialistami a demokratickým paktom sa došlo nakoniec k tým voľbám. A ako som práve povedal, prebehli za dobrých podmienok. S kolegom som bol v oblasti Vlora, kde sme videli dobrú organizáciu. Jediný problém bola účasť, ktorá nebola veľmi bohatá, no ale ako vieme, to je taká tendencia v Európe, že dochádza k poklesu účasti na voľbách Berúc na vedomie tento a iné prvky, treba povedať, že tie voľby prebehli dobre. Druhá pripomienka sa týka výsledkov, pretože pred voľbami premiér e, Rama pochyboval o možnosti získať väčšinu. Myslel si, že tie výsledky dopadnú dobre, ale nečakal absolútnu väčšinu. Vodca demokratickej strany bol presvedčený, že to bude tesné socialistami. No a hovorilo sa o reálnom tsunami, ktoré by strana mala spôsobiť. Nakoniec sa všetci milili, pretože Rama získal väčšinu, demokratická strana ani zďaleka nebola na prvom mieste. No a bol tam pomerne zásadný rozdiel v počtoch hlasov. No a teda žiadnemu tsunami nedošlo. Čo poukazuje aj na to, že vzhľadom na to, že teda tu nebol problém v konkurencii, tak nedošlo k ďalšiemu, ďalšiemu blokovaniu. Došlo k akejsi e, demokra- normalizácii demokracie v Albánsku. Isté musia pokračovať v reformách, ku ktorým sa zaviazali. A ja dúfam, že vďaka tomu dojde aj k otvoreniu roko- k rokovaniam a to v nadchádzajúcich mesiacoch. Nemá zmysel nič už ďalej odkladať v tejto chvíli. Ďakujem. Merci, Christian Prida. Now we come to Mr. Meserich. Thank you, Chair. Um... Pán Meserich má teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Dve veci by som chcel povedať. Poprvé, že bez e, inšpirujúcej práce pána Kuka by naša spolupráca bola oveľa ťažšia e, na tom záverečnom e, vyjadrení, takže všetky diplomatické zručnosti boli potrebné, aby sme sa dopracovali k takémuto zdarnému ukončeniu tej medzinárodnej pozorovateľskej misie. Po druhé, je pravdou, že najdôležitejší výsledok tých volieb bolo, že sa vôbec konali a to v najrozumnejších okolnostiach, ale treba poznamenať, že politická dohoda, ktorá to umožnila a napokon umožnila pomerne dobré e, voľby, e, potrebovala určité e, právne elementy a tam by mala byť výnimka. Politické dohody by nemali prevažovať nad existujúcim právnym rámcom. Tomu sa dá ľahko vyhnúť a ja dúfam, že sa to budú zasadzovať aj teda, že sa to bude zasadovať albánska strana. Ďakujem pekne. Teraz e, ako ďalší rečník Frank Engel. Ďakujem, David. Aj ja sa pripojím slovám vďaky Eduardovi Kukanovi, ktorý prevzal vedenie našej delegácie v Albánsku e, pozoruhodným e, spôsobom a naozaj sa usiloval náš politický pohľad e, postúpiť ostatným kolegom, ktorí tam boli pritom. A to je práve ten bod, ku ktorému by som sa chcel stručne vyjadriť. V Albánsku som mal dojem, že OECD, OBSE e, chce e, podľa účtovníckých kritérií pristupovať k týmto voľbám. E, boli tam štatistici, ktorí nám povedali v určitom momente tak viac než 3 percenta podorovateľských formulárov e, povedalo, že nie všetko prebehlo vynikajúco, takže voľby sú zlé. To nie je e, akceptovateľné. Neviem, čo si tí ľudia predstavujú, ale v kontexte, ako ho poznáme v Albánsku, kde bolo dostatočne ťažké, David, ty to vieš lepšie než ostatní, kde to bolo e, ťažké vôbec len tieto voľby zorganizovať. E, napokon sa voľby konali a v pomerne mierovom, za mierových okolností. A boli to najlepšie voľby za 10 ročia. Výsledky boli akceptované, to tiež nie je napokon samozrejme v tejto krajine a potom by OBZ povedala, že to e, nás nezaujíma všetko, technicky tieto voľby boli zlé. A my sme e, v Tyrane e, sa na tom zhodli, že pre nás je ťažké E, sa ďalej zúčastňovať na týchto e, spoločných e, cvičeniach, ak tam nepolitické organizácie budú viesť pozorovateľské misie. Je to pre nás ťažké z politického hľadiska sa k tomu vyjadriť, že sú dôležité tie voľby práve preto, aby tu bol mieru plný vývoj v tejto krajine. Musíme sa sústrediť na politický kontext Nemôžem sa srediť na to, že niekto si myslí, že v určitých bodoch niečo e, neprebiehalo dokonale. Nikto e, to nemôže aj tak preveriť, pretože tam neboli všetci prítomní. To pre mňa v úlohe Európskeho parlamentu, ktorý musí mm, tu zohrávať určitú úlohu pri pozorovateľských misiách. Je to pre mňa veľmi dôležité. Nedochádza k tomu poprvýkrát. OBSE e, e, vysiela tisíce e, misií a mala by teda veľmi dobre vedieť, čo robí, ale ja na základe mojich skúseností si myslím, že pozorovateľské misie, ktoré vedie OBSE, naozaj nedávajú zmysel. Eh, ďakujem pekne, Frank Engel. A chcel by sa vyjadriť nejaký ďalší kolega. Nie je tomu tak. Chcel by som teda poďakovať vám, Eduard Kukan, za váš eh, feedback k tomu, čo sa udialo v Albánsku 25. júna. Ďakujem aj ostatným kolegom za ich príspevok a dobrú prácu. A teraz prejdeme k bodu číslo 15. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018. Všetky oddiely. Keď dovolíte, rád by som vám pripomenul, že ako každý rok hovoríme o dvoch oddelených, ale veľmi prepojených prvkoch. Poprvé e, pripomenkujeme rozpočet, ktorý predstavila komisia. Po druhé príjmeme stanovisko ktoré bude súvisieť s uznesením. Takže v tejto chvíli dám slovo spravodajcovi, pánu Predovi, aby predstavil svoj návrh stanoviska, aby povedal, ako on vníma návrh rozpočtu a, a ako by sa stalo prípadným e, pozmeňovacím návrhom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. <clears throat> Na úvod by som chcel vyjadriť svoj nesúhlas z pozície spravodajca pre tento e, výbor. E, chcem sa vyjadriť k kráteniu rozpočtu. Hovoríme o vyše pol miliarde eur v oddiele 4 a tieto škrty navrhla komisia. Myslím si, že vzhľadom na situáciu, v ktorej sa e, nachádza Únia, pokiaľ ide o jej susedstvo a celkovo v medzinárodnej situácii, e, redukcia rozpočtu v oblasti zahraničnej politiky nie je dobrý nápad, pokiaľ ide o úniu a inštitúcie, tak ako aj členské štáty. Je tu konsenzus, pokiaľ ide o dôležitosť toho sú, sústrediť sa na principiálny dôvod krízy, ktoré dnes čelíme, e, ktorá vedie k e, migrácii a prípadne aj terorizmu, extrémizmu, radikalizácie, tak ako viete, tu na týchto otázkach sa zhodneme, aby sme sa mohli týmto problémom venovať, tak e, ne, to nedokážeme, pokiaľ sa zredukuje rozpočet na zahraničné záležitosti. Naopak, myslím si, že by sme ten rozpočet mali v tejto oblasti navýšiť a práve preto žiadam, aby došlo k rokovaniu medzi inštitúciami v budúcnosti, aby sme brali do úvahy problémy zahraničnej politiky EÚ a zvýšili rozpočet oddielo 4 a minimálne, že by sme e, tú navrhovanú maržu navýšili o minimálne 230 miliónov v tomto oddeli. Pokiaľ ide o e, to, ako sa, na čo sa určia prostriedky v oblasti zahraničnej politiky, tak si myslím, že ktoré priority by mali byť posilnené z nášho hľadiska, z hľadiska nášho výboru. Poprvé si myslím, že je zásadné konkretizovať našu angažovanosť v, v krajinách Západného Balkánu. Tam by sme mali navýšiť e, fondy IPA, najmä pokiaľ ide o zosúladenie z aký únie. Vy komisia navrhuje 90 miliónov eur z rozpočtu. Po druhé, myslím si, že by sme mali viac eh, podporovať naše susedské krajiny ako na juhu, tak aj na východe. Návrh eh, rozpočtu komisie eh, predpokladá krátenie v európskom nástroje pre susedstvo na krajinách juhu, krajinách juhu Európy, kde sa to týka najmä oblasti práv, ľudských práv, správy a mobility. Ja si myslím si, že je dôležité tieto, toto krátenie popraviť a práve navýšiť e, zdroje v rozpočte v tejto oblasti, pretože iba tak môžeme pracovať na dôvodoch krízy, o ktorých som už hovoril. A práve takýmto spôsobom budeme môcť preukázať našu podporu oblasti na juhu Európy. A taktiež som rád, že sa navýšili tie položky rozpočtu, ktoré sa týkajú krajinách na východe a myslím si, že by sme mali zájsť ešte ďalej. Po tretie, navrhujem navýšenie rozpočtu, pokiaľ ide o nástroje pre e, demokraciu a ľudské práva, pretože práve často dochádza k porušovaniu ľudských práv a ja si myslím, že práve je dôležité, aby sme vyhájili tieto hodnoty tým, že aj z finančného hľadiska túto oblasť podporíme. Po štvrté, vítam fakt, že zdroje v návrhu rozpočtu komisie sa opätovne vrátili na úroveň e, pred rokom 2017 e, a dúfam, že nebude docházať k škrtom e, v tých oblastiach, ktoré sú dôležité pre externé činnosti EÚ. A taktiež som rád, že sa navýšili prípravné činnosti v oblasti do, pardon, obrany to je podľa mňa dôležité pre rozvoj, aby sme práve v tejto oblasti už spolupracovali na unijnej úrovni. A posledná vec, strategická komunikácia, pokiaľ ide o kybernetické útoky, či už v našich členských štátoch alebo v susedských krajinách, tak ja si myslím, že je dôležité, aby sme mali viac prostriedkov na to, aby sme mohli reagovať na takéto výzvy a to poriadnym spôsobom. Čiže toto je niekoľko e, priorít, o ktorých som chcel hovoriť, ktoré sa budú odražať aj v mojich pripomienkach rozpočtu, ktoré predstavím tento týždeň. Samozrejme som otvorený aj pripomienkam tieňových spravodajcov a myslím si, že sa nám podaria, mm, podarí produktívna diskusia na túto tému. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem, Kristian. Kto by sa rád vyjadril? Tieňoví spravodajcovia. Najprv Nina Gil za SD. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj Kristianovi a súhlasím s vami, pokiaľ ide o krátenie pol miliardy eur. Čiže ide aj o platby a záväzky. No a naozaj to nedáva zmysel, pokiaľ si uvedomíme, akým výzvam e, čelíme globálne. O odsúvanie prostriedkov z tohto oddelu naozaj nie je dobrá možnosť, čiže potrebujeme naopak navýšiť prostriedky v tejto oblasti a ja naozaj vás podporujem v tom, že ste hovorili, že treba naozaj prideliť prostriedky na úrovni 230 miliónov eur. A Pokiaľ ide o predprístupový návrh, kde sa hovorí o možnom najvyšení pre Turecko, hovorí sa o podpore politic, o politike podpore na úrovni unijného aký. Toto nesúvisí reálne s politickou situáciou, ktorá tam teraz v tejto situácii je. Keď sa na to pýtame komisie, tak povedia, že to je preto, že sa pomaly e, presúvali financovania za posledné roky a až teraz sa to ako si štartuje tá rýchlosť. Ale ja si myslím, že sa musíme zameriavať na politickú situáciu v tejto oblasti. Naozaj v Turecku došlo k obrovskému mm, ako keby cúvaniu mm, vo vývoji a je potrebné zmraziť tieto e, prostriedky v tejto chvíli. Ako môžeme teda v jednej, z jednej strany v rozpočte postupovať jedným smerom a potom v komunikácii iným. Naozaj musíme trvať na tom, aby sa implementovali v Turecku e, reformy v ústave a viem, že komisia vypracováva balíček, e, ten bude pripravený na jeseň a ten bude mať za cieľ posilniť občanskú spoločnosť za základné práva. Pokiaľ sa však táto, fin- toto financovanie E, ku nemu, k nemu teda dojde, tak to bude tiež silné politické posolstvo smerom k Turecku. Pre nás SD je, je priorita, naš, sú naše členské štáty a 250 miliónov eur z EA sa vyčelili na aprílskú konferenciu pre Syriu, Libanon a Jordánsko a podľa mňa tu len presúvame peniaze ale peniazy je treba viac. Pokiaľ ide o Sýriu, je dôležité, aby sme nezabudli ani na to, čo robíme v Tunisku, Egypte a v Líbii. Je potrebné, aby sme zachovali zhodnú mieru investícií, pokiaľ ide o našich strategických partnerov, napríklad v Ázii. V tom, tejto oblasti je 60 teda tam bude 60% strednej triedy v roku 2030 a taktiež sa musíme zamerať na Latinskú Ameriku ďalej. Musíme sa venovať aj externému investičnému plánu. Je dôležité, aby sme sa neodkláňali od dlhodobých stra- priorít vrátanie z STG. Takže ja v mojich pozmeňovacích návrhoch sa budem venovať práve týmto otázkam Budeme sa snažiť eh, pracovať v súlade s prioritami našej skupiny a teším sa na spoluprácu s ďalšími stenými pravdácami. Budem rada, ak budeme mať naozaj vhodný základ pre ďalšie vyjednávanie. Ďakujem. A teraz pán podpredseda. Pán Vistizen. Ďakujem. Ja som tenový spravodajca za IKR. E Eh, chcem sa poďakovať kolegom za ich pripomienky. EKR dlhodobo podporuje reformy, pokiaľ ide o redukciu rozpočtu EÚ, avšak myslím, že je dôležité, aby sa to robilo čo najlepším možným spôsobom. Vieme, že e, platby v konečnom dôsledku nakoniec e, vieržného finančného rámca nie sú v súlade a pokiaľ ide o rozpočet, myslím si, že môžeme e, nájsť e, dôveryhodné riešenie e, reformy rozpočtu. Pre nás, pre našu skupinu je veľmi dôležité, aby sme k tomuto pristupovali čo najstrategickejšie. Súhlasíme s tým, že sú tu niektoré naozaj zásadné problémy, ktoré vnímame v našich susedských krajinách, ako aj na Blízkom východe a v subsahárskej Afrike. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa snažili pracovať celkovo na rozpočte, ale najmä v oblasti e, zahraničných záležitostí a na flexibilnejšom prístupe. Vieme, aké je to náročné pre EÚ, aby sa mm, skonsolidovali názory, pretože ten rozpočet je príliš rigidne nastavený. Videli sme to aj napríklad v prípade e, finalizácie dohody medzi EÚ a Tureckom. Súhlasíme so skupinou SD, že by sme mali sa ďalej venovať práve o Turecku aj v tejto súvislosti s touto prácou. Myslím si, že budeme schopní podporiť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú navyšovania rozpočtu, pokiaľ ide o e, financovanie, teda pardon, aby sa pozastavili e, financovania, e, ktoré sú určené Turecku, pokiaľ neuvidíme nejaké zmeny k lepšiemu v tejto krajine. Tešíme sa na spoluprácu so spravodajcom dúfam, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisu, ktoré bude môcť podpísať aj EKR. Pokiaľ ide teda o pozmeňovacie návrhy k rozpočtu mm, na rok 2018. Ďakujem, Sabina Lozin. Thank you, chair. Ďakujem za slovo. Kolegyne a kolegovia, majú výhrady a najdôležitejšie výhrady sú tie, e, čo, ktoré sa vzťahujú k tomu, čo pán Preda povedal na záver svojho príspevku. Rozpočet EÚ podľa nás ide stále viac smerom k militarizácii Európskej únie a v poslednej dobe sa financuje stále viac výskum v oblasti obrany, výzbrojovania, buduje sa pevnosť Európa a peniaze sa dávajú na um, obhajovanie geostrategických záujmov a nám sa zdá, že sa vzdialujeme pôvodným cieľom, ktoré sme mali ako humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca a tak ďalej. Z týchto dôvodov sa charakter našich pozmeňovacích návrhov oproti predchádzajúcim rokom nezmenil. Všetky pozmeňovacie návrhy predložíme ktoré sa vyslovujú proti, pardon, e, budeme teda proti zvyšovaniu e, nákladov na obranu, takisto e, sme proti krateniu finančných prostriedkov pre nástroj stability a mieru. Chceme, aby sa zvýšili prostriedky pre humanitárnu pomoc a na odzbrojovanie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za zelených, pán Sole. Ďakujem za slovo. V prvom rade ako deňový spravodajca za skupinu zelených by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za jeho úvodné pripomienky. Súhlasíme s vašimi obavami, pokiaľ ide o celkový pokles zdrojov v oddeli 4. V časoch, kedy EÚ sa práve musí oveľa viac zaangažovať než kedykoľvek predtým, našich susedských krajinách, ako aj celkovo v globálnej sfére. Vnímame tu pokles EPA, to je najväčší problém. Pokiaľ ide o oddiel 4, potrebujeme zachovať úroveň podpory a viazaných rozpočtových prostriedkov aj s kandidátskymi, aj potenciálnymi kandidátskymi krajinami, najmä vzhľadom na e, problémy, ktorými niektoré tieto krajiny prechádzajú. Pokiaľ ide o Turecko, tam si myslíme, že financovanie by malo byť v maximálnej možnej miere presunuté na podporu občianskej spoločnosti. Súhlasíme s presunom fondov do Európskeho nástroja pre e, demokraciu a ľudské práva, aby sme podporili napríklad tureckých e, novinárov, občianskú spoločnosť a aby sme posilnili ich hlas. Pokiaľ ide o ICSP, ako viete, aj počas hlasovania dnes sa to preukázalo, nás mrzí návyšenie e, e, armádnych, militárnych e, záležitostí. My by sme chceli, aby členské štáty zvažovali využitie týchto kapacít v vhodnom právnom rámci a rozpočte, čo je CFSP. Pokiaľ ide o výskum v oblasti obrany, navrhujeme navýšenie podpory v tejto oblasti a žiadame, aby došlo k, le- k posilneniu e, smernice o obstarávaní v oblasti obrany z roku 2009. A posledná pripomienka v rozpočte Európskej agentúry pre vonkajšiu činnosť podporujeme iniciatívu e, poskytnúť 1,2 miliardy eur, aby sme podporili z finančného hľadiska delegácie, ktoré doteraz e, neboli zaplatené. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Sole. Ešte by sa niekto chcel ujať slova. Nikto. Takže Máme tu ešte niekoľko e, ohlásení e, z mojej strany. E, časová lehota na pripracovanie pozmeňovacích návrhov je 14. 13. Pardon, júla o 11. čiže za dva dní a hlasovať sa o pozmeňovacích návrhoch na výbore bude hlasovať 30. alebo 31. augusta. Ešte raz by som chcel pripomenúť, že členovia výboru AFED by mali v rámci AFED hovoriť iba o pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa týkajú e, kompetencií AFETu, čiže sa to týka MFF oddielu 4, Globálna Európa, to sa týka externých finančných nástrojov a taktiež náš výbor má ešte kompetencie v oddeli 5 administrácia. Pokiaľ ide o administratívny rozpočet EASVČ. Ďalší bod výmena názorov s eh, ministrov zahraničných vecí eh, zodpovedný za Jordácov žijúcich zahraničí Jordánskeho a Šimovského kráľovstva. Chvíľu na neho počkáme a potom budeme pokračovať v schôdzi. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, bod 16. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem privítať v našom výbore ministra zahraničných vecí a ex eh, emigrantov eh, Hašemického kráľovstva Jordánska, Pán Ajman Safadi dnes prišiel medzi nás. Excelencia, dovolte mi najskôr zdôrazniť, že Jordánsko je pre EÚ kľúčovým partnerom. Vaša krajina zohráva veľmi dôležitú úlohu pri podpore stability, umierneného riešenia a náboženskej tolerancie na Blízkom východe. Chcel by som ešte zdôrazniť, že v decembri 2016 e, boli schválené priority pre partnerstvo medzi EÚ a Jordánskom a takisto kompakt e, pre vzťah EÚ a Jordánska, čo vytvára nový rámec pre naše politické vzťahy a spoluprácu. Členovia nášho výboru si s veľkým záujmom vypočujú váš príspevok o strategickom partnerstve EÚ a Jordánska. Uvedomujeme si, že konflikty v Sýrii, v Iraku a nedávno, nedávna kríza v regióne Perského zálivu a takisto e, blízkovýchodný mierový proces priamo ovplyvňujú stabilitu Jordánska. Jordánsko zohráva strategickú úlohu v regióne, najmä v koalícii, ktorá bojuje proti ISIS a takisto je vysunuto vojenskou základňou. E, preto my naozaj vítame prácu, ktorú robí e, v Jordánsku, priamo v teréne, v oblasti bezpečnosti a takisto informačných služieb. E, vaša krajina už niekoľko rokov takisto znáša ťažké bremeno utečeneckej krízy. Viac ako 658 tisíc sírčanov je registrovaných v Jordánsku ako utečencov. A okrem toho Sýria mala tieto problémy už pred krízou. Ako viete, e, delegácia Mm, výboru AFET e, navštívila Amán už dvakrát vo februári 2015 a v januári 2017. E, kedy si poslanci Európskeho parlamentu uvedomili, e, akú veľkú podporu od nás potrebujú utečenci. Teraz by sme si chceli vypočuť vaše názory na situáciu vo vašej krajine. Nech sa páči, máte slovo. Navrhujem, aby pán minister hovoril 15 až 20 minút a potom budeme mať čas na diskusiu o 12.30 musíme uzavrieť predpoludnejšiu schôdzu, ale máme dosť času, hodinu aj 10 minút. Ďakujeme ešte raz za to, že ste prišli medzi nás. Je to pre nás veľká časť. Ďakujem. Najskôr mi dovolte povedať, že je pre mňa veľkou cťou, že sme sa mohli stretnúť dnes tu v Európskom parlamente. Ďakujem za túto príležitosť a dúfam, že budeme viesť otvorený, úprimný dialog o problémoch v regióne. EÚ a Jordánsko majú naozaj solidné partnerstvo, na to som hrdý. Toto partnerstvo sa opiera o naše spoločné hodnoty ako mier a stabilita. Ja som hovoril o dvoch regiónoch Európa a Blízky východ, ale pani Mogherini mi pripomenula, že ide vlastne o jeden región. A nedávne udalosti ukázali, ako tieto dve časti tohto regiónu sú prepojené a navzájom závislé od seba. Naše partnerstvo sa vyvíjalo počas rokov a som hrdý na to, že toto partnerstvo nám umožnilo e, urobiť veľa dobrého a my by sme naozaj chceli e, posilňovať toto partnerstvo všetkými možnými spôsobmi. My v Jordánsku sme vďační za obrovskú podporu, ktorú ste nám dali. Vy ste nás podporovali, keď sme riešili obrovskú utečeneckú krízu, najmä po tom, čo sa udialo, čo sa začalo diať e, v Sýrii ale už aj predtým dlhé roky ste s nami spolupracovali, pomáhali ste nám zmierňovať dôsledky regionálnych kríz, ktorých je bohužiaľ veľa. A takisto ste nám pomáhali um, budovať našu ekonomiku a obnovovať našu ekonomiku. Toto partnerstvo bude pokračovať, čo ma takisto veľmi teší, uh, v priateľskom duchu, v duchu otvorenosti. Budeme viesť naozaj úprimný dialog a otvorený dialog. Jordánsko nadalej ostane zmierovacím prvkom a stabilizačným prvkom na Blízkom východe. Ehm, náš hlas je hlas rozumu a, a umiernenosti. Ďakujem ešte raz všetkým a dúfam, že um, teraz bude nasledovať zaujímavý dialog. Ja som sa snažil obmedziť, zostručniť tento môj úvod, aby sme mali viac času na, na otázky. Um, takže priebežne budem odpovedať na otázky. Pokiaľ ide o našu víziu pre rok 2025, Jordánsko sa domnieva, že reforma tohto partnerstva je nutná. Je to jediná možnosť, ako ako sa pripraviť na budúcnosť. My sme veľmi mladý národ, 70 obyvateľstva je mladších ako 30 rokov, takže my musíme vytvoriť nejaké predpoklady na to, aby sme využili tento potenciál aj talent všetkých mužov a žien e, v, Hola, v Jordánsku. Máme veľmi obmedzené zdroje, ale vždy E, sme e, sa píšili tým, že sme schopní investovať do našeho e, najväčšieho aktíva a to je ľudské zdroje, ľudský rozvoj. My ako jordánska vláda musíme vytvoriť teraz vhodné prostredie pre túto mladú generáciu, aby sa mohla rozvíjať a aby mohla konať v prospech krajiny. Preto nás čaká táto hlboká reforma a na jej konci bude, dúfajme, demokratickejšie prostredie, väčšia participácia na rozhodovacích procesoch a súčasťou tohto všetkého bude aj EÚ. E, naša vízia reformy je veľmi e, rozsiahla. Náš kráľ to už prezentoval v šiestich diskusných dokumentoch, v ktorých rieši potrebu reformy e, na rôznych úrovniach, ako napríklad právny štát, väčšia participácia na systéme, emancipácia žien, skvalitnenie vzdelávania. Týmto všetkým chceme vytvoriť ekosystém, ktorý umožní väčšiu participáciu. Chceme v budúcnosti byť otvorenejšou a demokratickejšou krajinou a aj transparentnejšou. A na to musíme najskôr investovať do nášho ľudského rozvoja, do ľudských zdrojov. A na to sme práve schválili 10-ročnú stratégiu ktorá nám umožní vytvoriť predpoklady na rozvoj ľudí, e, ľudských zdrojov a na e, skvalitnenie vzdelávacieho systému. Čiže toto teraz prebieha, takisto e, osobitný výbor ukončil teraz prácu na veľkej justičnej reforme. Práve v týchto okamihoch zasada parlament v mimoriadnej schôdzi a skúma 14 legislatívnych návrhov, ktoré konsolidujú postupne právny štát a vytvoria transparentnejší justičný systém, transparentnejšie, efektívnejšie súdne konania a to opäť posilní právny štát, ktorý chceme vytvoriť. Čiže tento rozvoj musí ísť všetkými smermi Chceme, aby naša ekonomika fungovala lepšie, ale okrem toho sa snažíme o lepšie, lepšiu governance. Všetky aspekty chceme reformovať tak, aby sa to všetko hýbalo rovnakým smerom. Onedlho nás čakajú voľby do miestných samozpráv. Poprvýkrát decentralizujeme zásadným spôsobom systém, čiže obyvateľstvo si bude voliť vlastné zastupiteľské orgány ktoré budú potom aj stanovovať e, priority rozvoja. Bohužiaľ, nie sme izolovaným ostrovom, sme súčasťou regiónu, ktorý žiaľ teraz e, prechádza mnohými krízami a tie samozrejme nás hlboko ovplyvňujú. Pred, pár rokmi sme mali 8-percentný rast Teraz máme rast menší ako 2,2 Náš najväčší obchodný partner bol Irak, ten sme stratili. E, Sýria bol takisto pre nás most do Európy, te, ale túto krajinu sme takisto už e, stratili. My už nie sme schopní vyvážať a dovážať cez Sýriu do Európy. V dôsledku toho máme aj 1,3 milióna sírskych utečencov, ktorí teraz tvoria 20 obyvateľstva. A to znamená, že máme aj 170 tisíc sírskych študentov, ktorí u nás študujú v našom vzdelávacom systéme. Ten tlak je naozaj veľmi silný. E, sme krajina, ktorá má e, takmer najmenej e, vodných zdrojov sveta a teraz máme o 20 ľudí viac, ktorí potrebujú vodu nezamestnanosť e, rastie, lebo máme malý hospodársky rast, 35-percentná nezamestnanosť mladých, 18-percentná všeobecná miera nezamestnanosti, ale to nie je zlyhanie našich politík, alebo nie iba, je to aj dôsledok tých regionálnych e, udalostí, ktoré bránia nášmu rastu. Snažíme sa teda robiť, čo len môžeme s podporou takých priateľov, ako ste vy. E, ja som veľmi rád, že ste nám pomohli ako Európska únia zmierniť niektoré dôsledky tý, týchto kríz, ale tie úlohy, ktoré nás čakajú, sú obrovské. ale už sme na hranici svojich kapacít v mnohých ohľadoch a preto potrebujeme aj vašu podporu. Ja vidím, že donory sú už unavení v úvodzovkách. Ehm, potrebujeme ale peniaze na utečencov. Sedem rokov po začati krízy už nehovoríme o humanitárnej pomoci, musíme hovoriť skôr o rozvojovej pomoci keď prišli napríklad deti utečencov vo veku jedného roka, tak dnes majú 7-8 rokov, alebo 10-ročné deti, ktoré prišli teraz dovršujú vek 18 rokov, čiže už by mali vstúpiť na trh práce, ale zároveň je to aj vek, kedy sa mladí ľudia niekedy pripájajú k teroristickým organizáciám, pretože im ponúkajú určité odpovede. No a my týmto ľuďom musíme ponúknuť, poskytnúť nejakú víziu aby sa nestali ľahkou korisťou radikálov. Čiže to je všetko o vytváraní príležitostí, možností, lepšej budúcnosti, o tom, aby ľudia mohli teda lepšie realizovať svoj potenciál a talent. Ďalším výsledkom regionálnej krízy je samozrejme hrozba terorizmu, tomu čelíme všetci, Jeden z vás nedávno hovoril o tom, aké dôležité je riešiť výzvy v oblasti vojenskej a bezpečnostnej, ale aké potrebné je bojovať aj proti ideológii nenávisti. Pretože tým sa živia práve títo radikáli a e, na základe toho realizujú aj rekrutovania nových uh, ľudí. Mosul bol včera oslobodený od Daešu, bojuje sa o Raku, ale to je možno tá jednoduchšia časť tej vojny. Čaká nás ešte veľmi dlhý boj proti iným hrozbám, pretože všetci zahraniční bojovníci, keď bude zničený Daesh, budú opúšťať e, túto ilúziu, sklamaní a budú sa snažiť uvrhnúť svoju vlastnú bolesť na nás všetkých. Musíme preto zvyšovať bezpečnostnú spoluprácu, musíme byť bdeli a musíme diskreditovať týchto radikálov, musíme ukázať, že sú to obyčajní vandali, ktorí nepatria do civilizácie. A to je pre nás veľká výzva musíme o týchto veciach jasne, otvorene a pravdivo hovoriť. Musíme nazvať týchto ľudí vlastným pravým menom a musíme riešiť e, kľúčové príčiny násilia. Terorizmus a radikalizácia sa živia beznádejou a my musíme ponúknuť niečo proti tomu na výmenu. Musíme ponúknuť nádej, ale nádej príde iba vtedy, keď sa budú robiť politické reformy, keď sa budú rešpektovať ľudské práva, Ľudia musia mať možnosť sebarealizácie a musia mať nejaké ekonomické a sociálne možnosti. Teda potrebujú politický a ekonomický horizont. A toto práve Jordánsko chce všetko vytvoriť postupne, na tom už pracujeme a potrebujeme podporu priateľov, ako ste napríklad vy. To je všetko teda z mojej strany, aby nám ostal ešte čas na diskusiu. Rád sa vyjadrím potom k iným veciam ako nové prímerie v Sýrii, čo sa deje v Iráku a podobne. A uzavriem to tým, pán predseda, že um, sa ešte raz poďakujem, lebo sme naozaj veľmi vďační za vašu podporu. Sme veľmi hrdí na partnerstvo s Európskou úniou, lebo toto je partnerstvo, ktoré nám veľmi prospievalo v minulosti a určite nám ešte pomôže veľmi v budúcnosti. Opäť je to pre nás veľká čas- česť, e, že sme sa mohli prísť a teším sa na diskusiu. Thank you, Minister Safadi, for your refreshing. Ďakujem, pán Safadi. Ďakujem za naštartovanie tejto diskusie. Vítam aj ambasádora Jordánska VU, pána Josefa Batajnyho. Dobrý deň, pán ambasádor. A možno ste si všimli aj jednu skupinu, ktorá e, vstúpila do sály. E, vítam tu kuvajských diplomatov, ktorí sú na študijnej návšteve Európskeho parlamentu. Vítame našich kuvajských priateľov. Dobre, začneme. Prvým rečníkom je predseda delegácie pre vzťahy so štátmi Mašreku. Pani Mariza Matias, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne za možnosť vyjadriť sa. Chcela by som hovoriť mojim rodným jazykom. Srdečne ďakujem za slovo a vítam aj vašu excelenciu. E, pred e, nedávnom som počas našej návštevy e, v Joránsku mala možnosť, možnosť stretnúť sa s vami, kedy do Jordánska koncom maja vycestovala naša delegácia pre krajiny Mašreku. A teda, ako som povedala, mali sme sa už vtedy možno stretnúť s pánom ministrom. Bola to naša 8, e, bolo to naše 8. stretnutie medziparlamentné medzi Európskym a Jordánskym parlamentom. A my, teda moji kolegovia z delegácie a ja, sme boli veľmi vďační nielen za uh, E, spôsob, akým sme boli prijatí, ale aj za e, e, to bohatstvo našich diskusí na tie najrôznejšie témy, nie teda len na tému sírskeho konfliktu, ale témy týkajúce sa celého regiónu, Palestíny napríklad aj a prístupu k týmto témam. Musím povedať, že naďalej sa silne zasadzujeme za potrebu celistvého prístupu a naozaj úzku spoluprácu a kooperáciu medzi európskymi inštitúciami eh, a vládou. Je tu o boj proti terorizmu, o bezpečnostno-politické výzvy v regióne, ale my to vidíme tiež tak, že je e, tu určitá spoločná povinnosť a preto sa zasadzujeme, aby sme aj v budúcnosti mali veľmi úzky vzťah medzi európskymi inštitúciami a jordánskou vládou. Na túto tému by som ešte chcela povedať, že sme o týchto témach mali možnosť diskutovať aj počas našej cesty. E, diskutovali sme aj o humanitárnej strajke, aj o finančnej podpore Európskej únie pre Jordánsko. A ako viete, je e, pre nás dôležitá e, podmienenosť týchto prostriedkov, pokiaľ ide o prostriedky poskytnuté v rámci úverov, požičiek, e, je to dôležité pre všetkých členov našej delegácie a zároveň máme veľké obavy týkajúce sa nerovnováhy, pokiaľ ide o tú e, bilanciu medzi, e, teda obchodnú bilanciu medzi Európskou úniou a Jordánskom. Je teda veľmi negatívna v prospech Európskej únie. Už e, boli prijaté určité kroky, pokiaľ ide o zjednodušovanie pravidiel ohľadne e, pôvodu produktov a z tohto dôvodu e, pracujeme ďalej na tom, aby e, sa ešte pracovalo na ďalšom zjednodušovaní týchto pravidiel. Budeme sa zasadzovať za to, aby tá nerovnováha, ktorú tu momentálne máme v obchodnej bilancii medzi Európou a Jordánskom, e, aby sa stále zmenšovala, aby tu nastala väčšia spravodlivosť, lebo máme záujem o partnerskú spoluprácu na základe rovnakých, e, rovnocenných, e, rovnocenného partnerstva. Neviem, či je pán Safady informovaný o tom, ale v tomto zmysle e, bola vytvorená pracovná skupina tu v Európskom parlamente. Táto pracovná skupina vznikla v rámci výboru INTA, ktorý je zodpovedný za medzinárodný obchod a teda e, v jej rámci vznikla špecifická pracovná skupina, ktorá sa práve bude zaoperať zjednodušovanie pravidel ohľadom e, e, označenia pôvodu výrobkov, aby sa zlepšila obchodná bilancia medzi Jordánskom a EÚ. Budem vám postupovať včas všetky informácie týkajúce sa tejto témy a chcem využiť túto príležitosť aj, aby som privítala pána veľvyslanca, s ktorým budeme čo skoro e, diskutovať. A chcem povedať, že správa o našej ceste v máji je už krátko pred e, ukončením a e, Tešíme sa, postupím vám ju a tešíme sa, že ste dnes tu medzi nami v Európskom parlamente. Ďakujem, vážená kolegyňa. Pán minister, ako to ošetríme? Máme 8 kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť. 10 je ich medzičasom, pretože chceme od celami vami výmenu. Chceme si, budete odpovedať po každej otázke? Niekedy je to nudné, keď máte odpovedať na 25 bodov, takže prosím, e, stručné otázky a stručné odpovede zo strany, zo strany pána ministra, to bude interaktívnejšie. Pán Preda. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pán minister, že ste tu. že ste sa predstavili pred našim výborom. Prejdem rovno na otázku, pretože pán predseda nás trochu obmedzil. Takže prvá otázka sa týka počtu sírskych utečencov, pretože viem, že vaša vláda hovorí o 1,3 milióne a náš pán komisár Hahn v júni, keď s Federico Mogherini oznámili, že od roku 2015 1,3 miliardy eur boli E, Európou poskytnuté na spoluprácu, tak sa hovorilo o 650 tisícoch e, sírskych utečencov, čiže tu sa hovorí o dvojnásobnom čísle. Mohli by ste nám prosím vysvetliť, ako k tomu došlo, k tomuto rozdielu, pretože to je zásadný rozdiel. A taktiež by som rád vedel, aká je aktuálna situácia na hraniciach. Akceptujete ešte stále sírskych utečencov? To je prvá otázka ktorá sa teda týka počtu utečencov a aktuálny stav záležitosti. A po druhé by ma zaujímali e, vojenské cvičenia, ktoré vy vykonávate spoločne s Američanmi. Je tu nejaký časový rozvoj na nadchádzajúce mesiace pre tejto aktivity? A taktiež by ma zaujímalo, aby ste sa vyjadrili k aktuálnemu stavu toho, čo tu nazývame teda všade v Európe na, za, nazývame to riešenie dvoch štátov. Ako vnímate aktuálnu situáciu? Myslíte si, že s novou americkou vládou to po, pokročí ďalej táto situácia, alebo nie? Ďakujem pekne ešte raz e, vám za to, že ste tu a pán predseda hovoril som menej ako dve minúty. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, sir. First of all, I'd like... Ďakujem pekne. E, v prvom rade chcem e, odpovedať kolegyne z výboru Mašek a musím povedať, že bolo veľmi príjemné prijať vás a dúfam, dúfam, že sa budeme stretávať pravidelne, každoročne. Bolo to veľmi užitočné pre nás všetkých, myslím, a mať tieto vzájomné výmeny e, myšlienok a to je vždy užitočné. Eh, správne eh, pre lepšie pochopenie veci, takže bola to čest prijať vás a teším sa na stretnutie s vami a vašimi kolegami budúci týždeň a dúfam, že sa z toho stane systematická inštitucionálna eh, výmena. A, a veľmi stručne k e, vašej otázke, pán Pereda. Pokiaľ ide o diskrepanciu v číslach, je to veľmi jednoduché. Máme 1,3 e, milióna sírčanov, 600 e, z nich sa registrovalo ako utečenci. Mnohí si zvolili možnosť neregistrovať sa ako utečenci. Mnohí prišli krátko pred krízou ako viete, tieto krajiny sú prepojené, je tam veľmi veľa rodinných prepojení, aj cez manželstva, takže mnohí prichádzajú, preto aby sa registrovali. E, tých vyše 600 je registrovaných ako utečencov, tých 1,3 je celkový počet Sýrčanov, ktorí sú v krajine. A chcem doplniť, že máme pár utečenských táborov, ale 90 Sýrčanov e, v týchto nebývajú. Eh, sú rozptýlení eh, eh, po krajine, integrovaní všade. Nenájdete takmer mesto či dedinu, kde nenájdete nejakú sírskú rodinu. Takže takto sa to udialo. Absorbovali sme približne na celých 3 milióna a teda je potom menšia časť je registrovaná ako utečenci. Pokiaľ ide o vojenské cvičenia, to sú to nešpecifické vojenské cvičenia pertinentné e, s sírskou krízou, jordánske e, vojsko za roky si vytvorilo partnerstva s americkými krajinami, s Amerikou, e, s krajinami NATO, ktoré vytvárajú vojenské cvičenia. Tie sa dejú po vzájomne dohodnutých časových, Element bol bolo teda e, posledné. V rámci e, tohto cvičenia sa stretávajú skupiny z Jordánska, z regiónu, z Európy, takže nie sú špecifické vojenské cvičenie, ktoré by e, sa diali na hraniciach. Pozdravujú Palestinsko-izraelský konflikt je kľúčovým v našom regióne, nebude v našom regióne mier, pokiaľ sa tento konflikt nevyrieši na základe dvojštátového riešenia, ktoré je jediný eh, spôsob eh, vyriešenia tohto konfliktu. Eh, riešenie dvoch štátov by malo viesť k vytvoreniu palestinského štátu v súlade s hranicami z júna 67, čo by umožnilo nezávislý palestinský štát Ehm, ehm, v Jordánsku v marci ehm, sa konal arabský summit, arabská mierová iniciatíva pritom vznikla. Je to najkomprehenzívnejšia, najcelistvejšia ponuka pre mier. Všetci členovia Arabskej ligy hovorili naozaj o konci konfliktu a o zmieri. Táto iniciatíva je ponukou na stole rokovať a dúfame, že Izrael bude ochotný vstúpiť do týchto e, rokovaní. To by viedlo napokon k e, trvalému mieru, ktorý by akceptovali ľudia. E, nová americká vláda sa teda zásadzuje za nájdenie riešenia tohto konfliktu. Prezident Trump povedal, že chce dospieť k riešeniu. E, Vítame tento záväzok a Jordánsko bude robiť všetko, čo je v jeho silách, aby napomohol vytvoreniu tohto mieru a nastolenia teda e, riešenia. Spolupracujeme s našimi partnermi, aj v Európe. E, veľmi dobrý rozhovor som včera viedol e, s pani Mogherin na túto tému. Všetkých nás veľmi e, zaujíma vytvorenie vhodných podmienok pre to, aby mohlo dôjsť k serióznym rokovaniam. Ako som povedal, vážime si záväzok amerického prezidenta, dlhodobý záväzok Európskej únie a my tiež za nás. E, chceme e, prispieť našim dielom k e, vyriešeniu tohto konfliktu, ktorý považujeme za kľúčový konflikt v regióne. Tu by som už zastavila. Myslím, že budem môcť pokračovať ďalej. Ďakujem. Nina Gil nasleduje. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán minister. Mám tri body. Poprvé, Vítam e, teda tú dohodu, ktorú ste v Sýrii s USA Ruskom vyrokovali, ale ako zabezpečíte, aby to Asadov režim nevyužíval e, pre e, neustále napádania opozície, ako sme to zažili v minulosti? Včera už došlo k jednému prípadu porušenia. Po druhé, rokovania v Sýrii E, sa e, e, začali včera v Ženeve, ale zároveň Rúsko a Turecko začali opäť rokovať v Astane. Čo si myslíte o komplementarite týchto vlastne dvoch koľají a EÚ? by nemala posilniť svoju politickú úlohu, obzvlášť pokiaľ ide o rokovanie v Astane aby e, sa vyvážil vplyv Iránu a Ruska. Zajímavý ma váš názor na toto. A EU e, e vyčlenila od roku 2011 1 miliardu Jordánsku na pomoc utečencami. Chceli by ste nám poskytnúť nejaký feedback, pokiaľ ide o efektivitu a prostriedkov, koordináciu medzi aktérmi Chceli by ste odpovedať? Z, e, mám na to jednu minútu. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší. K tomu e, prímeriu Jordánsko, USA, Rusko mesiace už spolupracujú na e, deeskalačnej zóne e, na juhu. Jordánsko zohrávalo veľkú úlohu pri zabezpečení toho, aby došlo k tejto dohode juh eh, má kľúčový eh, teda faktor pre úspech v tejto oblasti. Eh, bojujúce skupiny, ktoré dominujú na juhu, je sírska armáda, trošku Daesh, určité elementy Nusri, ale dominuje tam slobodná sírska armáda, ktorá je pomerne umiernená. Je to teda dobrý kandidát pre úspešnú deeskalačnú e, zónu. Sýrsky režim e, sa zasadzuje za držiavanie e, prímeria. Všetci vieme, že konflikt nemá vojenské riešenie, nemá zmysel pokračovať v bojoch a vieme, že je e, prioritou e, skončiť s bojmi, pretože ide o to, aby sme ušetrili Sýrčanov od ďalšieho ničenia Dúfame, že vytvorenie tejto zóny bude úspešné. Po implementácii prímeria dúfame, že za podpory Európy sa nám podarí injektovať určitú ekonomickú aktivitu do tejto oblasti, zabezpečiť bezpečnosť a tak ľudí vlastne podporiť tom, aby tam ostali, alebo dokonca, aby sa niektorí utečenci do oblasti vrátili. K asnanskému procesu aj Jordánsko bolo pozvané, ako viete. Zúčastňujeme sa ako pozorovateľia, podporujeme Asponu e, e, v tom zmysle, že ide o dôveryhodnú e, snahu o vojenské prímerie. Ale pokiaľ ide o Ženevu, myslíme si, že politické riešenie by sa malo dosiahnuť na tej ženevskej kolaj, ktorú vedie OSN v súvislosti s príslušnou rezolúciou. Takže Astana. Tam ide o e, rokovania, do, dosiahnutie prímerie, e, celkové prímerie v Sýrii, v Ženeve e, sa vyrokováva celkové politické riešenie, ktoré my v Jordánsku si myslíme, že by v prvom rade malo chrániť Sýrčanov, zabezpečiť teritoriálnu integritu, zabezpečiť bezpečnosť Sýrčanov. A pokiaľ ide o úlohu EÚ, EU e, vždy zohrávala veľmi e, dôležitú e, úlohu. Mali sme tu aj bruselskú konferenciu, ktorá sa zaviazala k väčšej podpore a pomoci rekonštrukcie v Sýrii, ale tá začne až keď prebehne dôvryhodný politický proces a my všetci pracujeme na tom, aby začal. Ďakujem. Ďakujem za EKR, teraz Bas Belder. Ďakujem. Som vám veľmi vďačný, pán minister, za to, že ste prišli medzi nás. V poslednom čase som bol často v Jordánsku. Stabilita Jordánska je veľmi dôležitá pre celý e, e, región, ale e, pre stabilitu potrebujete aj susedov. A A tu je dôležitá aj e, krajina Izrael. Pre vás tu vyvstáva problém koordinácie s Izraelom. E, to je veľmi dôležité. E, diskutujeme o normalizácii vzťahov medzi Izraelom a arabskými krajinami, ku ktorým patrí aj Jordánsko. To môže mať vplyv napokon aj na izraelsko-palestinský konflikt. Tu vyvstáva aj otázka, čo robí vaša vláda preto, aby vzťahy s e, izraelským štátom e, aby sa starala o ne. Viete, že je tu veľká spolupráca e, v prípade teda medzi e, spravodajskými službami za kulisami, ale e, bolo by dobré, keby sa aj v jordánskej spoločnosti o tom hovorilo, aby obe spoločnosti aj v Izraeli, aj v Jordánsku mali z toho prínos. prínos. Ďakujem, nech sa páči, pán minister. Chcem povedať, že máme mierovú eh, dohodu s Izraelom. Takže máme mier, máme vzťahy a eh, boli by sme radi, keby sa pohli vpred a keby Izrael nemal iba mier s Jordánskom, ale aj s každou arabskou krajinou v regióne. A na to, aby k tomu došlo, musíme vyriešiť palestinsko-izraelský konflikt Celý svet sa zhoduje na skutočnosti, že pre vyriešenie tohto konfliktu je potrebné riešenie dvoch štátov, ktoré by sa venovali legitímnemu právu e, palestínčanov na e, slobodný štát a e, územie a kde treba zabezpečiť mier a bezpečnosť v regióne. Na tomto Jordánsko vždy pracovalo a naďalej aj bude aj s našimi e, európskymi partnermi a medzinárodnými partnermi. A opäť, e, pani marci sa konal arabský summit, ktorý znovu zdôraznil e, arabskú mierovú iniciatívu, ktorá e, ponúka historické zmierenie medzi krajinami Arabskej lígy a Izraelom. Takže chceme, aby k tomu došlo. realisticky. Eh, vieme, že na to je potrebné vyriešiť eh, eh, najprv izraelsko-palestinský konflikt. tu nebude riešenie dvoch štátov, budeme tu mať riešenie jedného štátu a budeme tu mať demokratický Izrael, kde Arabi a Židia budú mať rovnaké mm, práva, alebo to bude typ apartheid. Takže realisticky e, riešenie dvoch štátov je jediné riešenie. Jordánsko e, e, sa vždy za toto riešenie zasadzovalo. Sme presvedčení, že je v záujme palestínčanov, arabov, izraelčanov, aby sme všetci žili v, spolu nažívali v miery a aby náš región sme spoločne zveľaďovali a vytvárali príležitosti pre našich obyvateľov. To je niečo, za čo sa budeme vždy zasadzovať. Ďakujem. Teraz za liberálov pani Nikolaj na dve minúty. Thank you, chair. Ďakujem za slovo. Vaše veličenstvo, vítajte v Bruseli. Ste tu medzi priateľmi. My si myslíme, že vzťahy medzi Úniou a Jordánskom sú efektívne a naozaj úspešné. Na nešťastie ste Eh, obklopený mnohými konfliktmi v oblasti. Je tam Irak, Sýria, Jemen. Po návšteve Trumpa v Riade pred pár týždňami Sábtka Arabia sa teraz považuje za najprominentnejšieho aktéra v oblasti, ale je tu jemenský konflikt. Ako vy vnímate vývoj tohto konfliktu? Ešte by som chcela povedať aj to, že sa musíme Jordánsku poďakovať za spôsob, akým sa zachovali voči voľnám utečencov. Ja dúfam, že budeme schopní naďalej podporovať vašu krajinu, pretože Jordánsko bolo naozaj zodpovednou krajinou a veľmi nápomocnou pri zastavení návalu utečencov. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem a oceňujem vaše láskavé slova môžem vás ubezpečiť, že Jordánsko aj naďalej bude robiť všetko preto, aby pomohlo k vyriešeniu e, otázky utečeneckej krízy a krízy v Sýrii. A ešte by som chcel povedať, že áno, hranice sú stále otvorené, my nezatvárame hranice pred prichádzajúcimi utečencami. Samozrejme sme opatrní, Musíme si uvedomovať bezpečnostné hrozby, ktoré prichádzajú cez hranice, najmä teraz, keď ISIS a bojovníci Daesh e, sa budú snažiť dostať zo Sýrie, pretože sa bude na nich zvyšovať tlak, takže musíme byť opatrní a bezpečnosť našich ľudí je pre nás prioritou, ale aj tak by som chcel povedať, že naďalej naše hranice ostávajú otvorené a budeme robiť všetko preto, aby sme mohli utečencom poskytovať pomoc. Pokiaľ ide o Jemen, to je naozaj nešťastný konflikt v regióne a boli by sme veľmi radi, aby sa vyriešil. Dúfame, že sa nám to podarí vyriešiť na základe národného jemenského dialogu a dúfame, že to prebehne v rámci golskej iniciatívy a potom aj v rámci e, ustanovenia e, Bezpečnostnej rady OSN 2216 tá, ten región si už dosť veľa vytrpel, dosť veľa ničenia. Na nešťastie tých kríz je veľa a všetci musíme spolupracovať k mierovému riešeniu týchto konfliktov. A myslím si, že jemenský konflikt ktorom sa angažuje OSN a pokáša sa tam vyrokovať mm, vyriešenie e, konfliktu. E, riešenia už existujú, potrebujeme to, aby sa jednotlivé skupiny k tomuto riešeniu zaviazali. Ďakujem, pán minister. Pán Kosu, e, budem hovoriť po španielsky. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem aj vám, pán minister, už ste odpovedali na mnoho otázok, ktoré som chcel položiť aj sám, ale už sa na to opýtali kolegovia. Ale ešte by som sa vrátil k Syrii. V tejto chvíli dochádza ku kolapsu teroristických skupín, avšak pozrime sa na to, čo sa stalo v Ženeve a Štane. Hovorí sa o otázke prímeria bol naštartovaný proces zmierenia zo strany ministra Hajdara. To malo dopad na približne 3 milióny sírčanov vzhľadom na amnestie. Tiež ma trápi situácia v Iraku a hranica, ktorú e, zdieľate so Sýriou. Existuje akási koordinácia so sírskou vládou? či sírskou armádou. Nejde len o prechody, hranice, ale aj o stabilizáciu, aby ste naozaj mohli lepšie predpokladať možné mm, incidenty, ku ktorým by mohlo dojsť. Ďakujem. Ďakujem pekne. So Syriou máme 378 km dlhú, dlhú hranicu, to je veľká hranica. Naozaj to na naše ozbrojené sily vynaložilo veľký tlak, ktoré museli naozaj chrániť hranicu pred teroristickými skupinami. Minulý rok došlo veľmi nešťastnej situácii, kedy došlo k samovraženému útoku na hranici a spôsobilo to e, stratu na životoch v radoch našich vojakov, ale takže hovorím, musíme byť opatrní. Robíme to za spolupráce s našimi priateľmi, priateľmi z OSN, ktorí tam sú a pomáhajú nám brániť hranicu a bezpečnosť hranice nedojde k armádnemu riešeniu konfliktu v Syrii, to už sme vedeli 7 rokov. Bolo zabitých e, takmer pol milióna ľudí a došlo k premiestneniu miliónov Syrčanov a tie dopady vojny sú ohromné. Milióny detí vyrastajú, nechodia do školy a keď hovoríme o bezpečnosti budúcnosti, tak sa musí neustále zdôrazňovať, že táto výzva je obrovská výzva riešiť potreby detí, ktoré vyrastajú a nechodia do školy, nevyrastajú v zákonnom prostredí. Snažíme sa spolupracovať so sírskou vládou. Nemáme nejaké technické podrobnosti toho, ako fungujú armádne služby priamo na mieste, ale som si istý, že tí zástupcové armády dohľadajú na to, že sú splnené aj bezpečnostné požiadavky. Pre Jordánsko je prioritou zastaviť boj, pretože sa domnievame, že tie boje spôsobujú len ďalšie ničenie. Už bolo zabitých dosť veľa ľudí a ničomu to nevedlo. Čiže našou stratégiou, našou prioritou je, aby sme naozaj robili všetko preto, aby sme e, dosiahli dôveryhodné prímerie a Budeme sa snažiť naozaj poskytnúť akú maximálnu možnú podporu ženevskému procesu, aby v prvom rade sírsky ľudia toto mohli akceptovať aby mohlo dojsť k prechodu na takú budúcnosť, ktorú budú môcť sírčania akceptovať a budú sa môcť vrátiť domov a opätovne vybudovať svoju krajinu. Ďakujem za zelených pani Lochbiller. Ďakujem za slovo. Tiež by som sa chcela E, poďakovať aj vám, aj vláde a spoločnosti e, Jordánska za to, že ste prijali toľko utečencov a dúfam, že Európska únia podporí e, problémy, ktorým čelíte v oblasti ich vzdelávania. Moja druhá otázka smeruje na spoluprácu Jordánska a EU v boji proti extrémizmu a násiliu a terorizmu. Hovorili ste o tom, ako riešiť frustráciu medzi džihadistami, ktorí teraz prichádzajú z Iraku. Hovorili ste o kontrole hraníc, ale ide tu aj o kontrolu financovania teroristických skupín. Mohli by ste sa prosím vyjadriť k tomu, čo robíte v tejto oblasti? No a potom ešte jedna vec, e, týka sa ľudských práv. Povedali ste, že by chceli, ste chceli otvorenejšiu, demokratickejšiu spoločnosť v Jordánsku a že parlament e, pracuje na viacerých zákonoch, ktoré by mali zlepšiť eh, právne prostredie. Myslím si, že je dôležité angažovať aj občianskú spoločnosť, ktorá bude môcť slobodne sa realizovať. Mohli by ste prosím podrobnejšie vysvetliť, aké regulácie existujú, vďaka ktorým eh, zastupci občianskej spoločnosti môžu nezávisle pracovať. Hovorilo sa tiež o moratóriu na trest smrti. Myslím, že ste to porušili v marci. Bolo obesených 15 ľudí a 100 ľudí je odsudených na smrť. Mohli by ste sa prosím vyjadriť, ako vnímate rozvoj smerom k tomu, aby ste mohli opätovne prijať moratórium, ktoré už u vás platné bolo. Ďakujem pekne za otázku. Pokiaľ ide o terorizmus, myslím si, že naozaj Máme veľmi dobrú spoluprácu s jednotlivými európskymi štátmi, či už ide o e, spoluprácu v oblasti rozviedky a tak ďalej. Spolupracujeme s EÚ celkovo aj v oblasti armády či informačných služieb, vzdelanie databáz, zabezpečenie, že máme e, súlad v zákonoch a reguláciách týkajúcich sa e, aj financovania teroristických skupín, tak v tej oblasti tiež spolupracujeme. E, ide tu, riešime tiež otázku školenia imámov, aby títo vy, vysielali posolstva, ktoré by boli proti narratívu extrémistických skupín. Ako si spomínate, keď tu bolo jeho, jeho veličenstvo, tak on veľmi otvorene a úprimne hovoril o tom, že je že v oblasti, teda pardon, v, medzi vyznávačmi islamu dochádza k e, občianskej vojne a teroristi chcú naozaj ukradnúť mier, avšak tí ľudia nepatria do našej kultúry, nepatria k žiadnej humannej kultúre, pokiaľ ide o to. A tohoto sa my držíme a budeme neustále v tejto oblasti ďalej pracovať. VS EU máme naštartovaných viacero programov spolupráce v tejto oblasti a tieto programy budú naďalej existovať. Včera sme hovorili na stežnej e, rade o niektorých e, týchto programoch, ako ich rozširujeme. Hovorili sme aj o tom, že zdieľame informácie a údaje o procesoch antiradikalizácie. E, pani Mogherini povedala, že jordánsky prístup k boju proti terorizmu je prístupom, ktorý mal byť vzorom pre všetkých ostatných. Jeho veličenstvo hovorilo o holistickom prístupe boja proti terorizmu, holistickom ako v geografickom, aj tematickom e, rozmere. Pokiaľ sa nám podarí e, poraziť Daesh v Siraku a e, v Iraku, tak oni, ale nepodarí sa nám podarí poraziť ich v Libii, tak sa budú kontrolovať v Libii. Ak sa nám podarí tam poraziť, pôjdu do Samalska, čiže naozaj musíme z geografického hľadiska ich zacieli všade, kde sa nachádzajú. Takže to je holistický prístup. A potom z tematického hľadiska musíme bojovať proti narratívu, musíme mať konštantné posolstva, musíme sa ubezpečiť, že títo ľudia nezastupujú žiadne vierovýznanie ani žiadnu kultúru. a musíme zabraniť tomu, aby oni nadalej žili to, že toto je boj proti západ, západu a východu, alebo moslimov a nemoslimov. Nie. E, títo ľudia z, zabíjali viac e, ľudí, než ktokoľvek iný. Je to jednoduchá menšina, ktorí sú teroristi a potom sme tu my, väčšina, ktorí máme rovnaké hodnoty, rovnaké ľudské hodnoty. Ďalej, otázka bezpečnej, progresívnej budúcnosti ide ruka v ruke s tým, aby sme naďalej e, postupovali v našich reformných iniciatívach. Samozrejme, nežijeme na izolovanom ostrove, vplývajú na nás e, udalosti z regiónu, čo na nás má samozrejme dopad, čo v žiadnom prípade neoslabuje náš záväzok pokračovať v naštartovaných reformách. Jordánsko sa domnieva, že najlepší možný spôsob, ako bojovať proti terorizmu, je investovať do demokratického prostredia, otvorného prostredia, rešpektovať ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Čiže chceme bojovať s terorizmom a samozrejme nemôžeme s terorizmom bojovať tak, že budeme krátiť ľudské práva. Naopak, musíme ich rozširovať. Samozrejme, na druhej strane musíme byť realistickí, musíme si uvedomiť, že je tu isté tempo, ktoré môžeme zvládať. Musíme brať do úvahy realitu prostredia, musíme rozlišovať medzi e, slobodou slova a nenávistnými prejavmi, musíme propagovať, alebo teda musíme teda pardon, propagácia e, takých prejavov, ktoré e, rozdeľujú spoločnosť na základe etnici, etnika, to nie je sloboda slova. Nikto nemôže samozrejme kontrolovať médiá ani slobodu slova, to, o to sa ani nesnažíme. V tejto chvíli je najlepšie, aby sme naozaj prispeli k diskusii, aby sme rozširovali náš narratív, aby sme boli proaktívni a o to sa práve snažíme. Občianská spoločnosť je v Jordánsku aktívna, máme desiatky, stovky organizácií občianskej spoločnosti, snažíme sa, aby spolupracovať tak, aby všetci e, s, e, podliehali právu a snažíme sa, aby tieto organizácie mohli e, pracovať otvorene. Pokiaľ ide o trest smrti, tak tam máme iné stanoviska ja chápem. Stanovisko EÚ to je v princípe proti trestu smrti, ale v Jordánsku zákon takýto trest umožňuje. My musíme riešiť problémy spôsobom, ktorý je, ktoré korešpondujú s realitou. V tejto chvíli je situácia taká, že sme museli jednoducho implementovať tento trest. Dúfame, že samozrejme časom budeme schopní zmeniť prípadne zákony, pokiaľ budeme musieť, alebo pokiaľ budeme môcť. V tejto chvíli sme to moratórium museli zastaviť. Náša národná bezpečnosť si vyžadovala to, aby sme zaviedli trest smrti, pretože ochrana našich ľudí a ich bezpečnosť je pre nás kľúčovou prioritou a e, máme naozaj veľmi problematické susedské krajiny a naozaj my musíme v prvom rade brániť našich ľudí a našu náročnú bezpečnosť. Ďakujem James Carter, EFDD. Ďakujem, pán predseda, vaše veličenstvo. Som veľmi rád, že ste tu. Toto je úžasný formát. Keď priamo odpovedáte na otázky, myslím si, že to je naozaj dobrý spôsob. Verím, že aj kolegovia s tým súhlasia, že to naozaj je dobré tempo diskusie. V prvom rade budem hovoriť o našom pro-Brexit e, prístupe a o vplyve na e, vzťahy s Jordánskom. Predchádza tom čase e, Európska únia naozaj e, veľmi sa, e, sa spoliehala na iniciatívu, ktorá momentálne prebieha. Dúfam, že to bude platiť aj keď naša krajina vystúpi z EU, ale teraz prejdem k širšie téme týkajúcej sa regiónu. Mohli by ste, prosím sa, vyjadriť GCC, o tom ste veľmi veľa nehovorili. Ako sa k tomu stavia Jordánsko? Eh, podporovateľ Národnej bezpečnostnej rady hovoril, že tu, tu chádza k podpore Kalida Mohameda ten ho podporil, následne došlo k útoku v New Yorku. Vaša krajina je naozaj v prvých líniách. Eh, vnímate mm, aké si sféry, kde by dochádzala k podpore terorizmu? V Stenernom Sinaji eh, došlo o život 23 egyptských eh, vojakov. Viete, aké sú hrozby od moslimského bratstva v regióne? A potom by som sa ešte chcel spýtať, neustále tu dochádza k antiizraelskej retorike. A myslíte si, že môže dojť k lepšeniu vzťahov medzi krajinami Blízkeho východu a Izraelom? Ďakujem. Vyjadrím sa za Jordánsko. My chceme vytvoriť e, regionálnu atmosféru, kde budú všetci spolupracovať na boji proti terorizmu. Terorizmus ohrozuje všetkých a budeme pracovať so všetkými, aby sme reagovali na túto výzvu. Nechcem komentovať e, krízu GCC, e, len chcem povedať, že GCC bude schopná tú krízu riešiť na základe vlastných štruktúr. Je to solidná nadácia a Myslím si, že oni s vlastnou štruktúrou to budú vedieť e, vyriešiť. Kuvajský emír vedie mediačné e, úsilia a Kuwait má naozaj veľkú kapacitu riešiť konflikty, majú s tým skúsenosti a takisto majú veľký rešpekt e, v regióne, takže my si myslíme, že sa im to podarí. No a nadácia GCC je kľúčová pre stabilitu v regióne a myslím si, že oni naozaj budú schopní vyriešiť tú krízu. Tak aby eh, bolo jasné, aké má kto zodpovednosti v tom regióne lebo to musíme vedieť na to, aby sme mohli riešiť teroristickú hrozbu. A pokiaľ ide o Izrael, to už som povedal predtým, dôveryhodnosť a pozícia Jordánska e, v mierovom procese je jasná všetkým. My sme sa vždy snažili o mier, vždy sme sa snažili o vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a my vieme, čo je potrebné urobiť, aby ten konflikt bol vyriešený. Nie je to otázka e, toho, kto má čo hovoriť, ale čo sa má robiť. Okupácia sa musí skončiť. Izraelský štát existuje, máme s ním e, mierovú zmluvu, ale musí sa udiať jedna vec. Všetci musíme spolupracovať na tom, aby sa prijalo riešenie dvoch štátov aby vznikol nezávislý palestínsky štát, ktorý by mm, vytvoril aj predpoklady na e, existovanie bezpečného Izraela. Toto je jediná možnosť do budúcnosti a len takto zabezpečíme mier pre všetkých palestínčanov, izraelčanov, jordánčanov a všetky národy, ktoré žijú v tomto regióne. A myslím si, že vďaka práve teraz e, vidíme nové momentum, ktoré sa vynára na horizonte. E, mnohí sú zarmutení radikalizáciou, ale práve teraz vidíme, že sme schopní bojovať proti terorizmu, proti terorizm, teroristom, ktorí prichádzajú cez naše hranice. Ale ešte väčšia výzva je domáca radikalizácia. Domáca radikalizácia nastáva vtedy, keď obyvateľstvo nevidí nič pozitívne na politickom horizonte. E, toto teraz práve je veľkým e, faktorom e, na západnom brehu a v Gaze. V minulosti sme sa stiažovali že je málo úsilia riešiť tento konflikt. Bohužiaľ, teraz nemáme ani výsledok, riešenie, ani proces. Ale musíme, nesmieme sa vzdávať toho nášho cieľa. Dvojštátové riešenie musíme pokračovať v rokovaniach. Teraz poslední traja kolegovia. Pán Galer, pani Saifi a pán Freund. Vynechal som niekoho? Nie. Pán Galer, Ďakujem, vítam vás, pán minister. Ja sa chcem poďakovať za to, že ste nás privítali vo vašej krajine. My sme tam e, boli ako skupina priateľov Jordánska spoločne s e, delegáciou pre krajiny Mašreku. A naozaj tá návšteva bola veľmi dobrá a užitočná. Chcem sa spýtať na Ehm, na regionálne prímerie. Máte o tom e, nejaké čerstvé informácie? Akú motiváciu teraz má režim uplatňovať prímerie? Vyvíjajú Rusi dostatočný tlak? Máte dojem, že sírsky režim e, bude dodržiavať prímerie? A potom tá ďalšia záležitosť katarská kríza. Moja otázka je, ako hodnotíte zoznam požiadaviek, e, ktoré boli predložené Kataru? Niektoré požiadavky podľa mňa sú priamo smiešné, napríklad požiadavka zatvoriť televíziu Al Jazeera. Podľa vás bolo by naozaj užitočné splniť tieto požiadavky? No a ďalšia vec, ja samozrejme som proti financovaniu terorizmu, aj pokiaľ ide o Katar, ale aj po, pokiaľ ide o iné štáty a, a iných účastníkov. Saudská Arábia. V Saudskej Arábii e, je veľa subjektov, ktoré financujú terorizmus alebo ho aspoň podporujú. Keď idem napríklad do Tuniska alebo do Bosny, všade mi hovoria, že Saudská Arábia financuje uh, E, terorizmus a podnecuje radikalizáciu. Takže prečo zrovna Katar bol e, vypichnutý ako cieľ e, tejto kampane? Nerozumiem tomu. Ďakujem. Som rád, že vás opäť vidím, pán Galer. Dúfame, že prídete opäť do Jordánska aj budúci rok, že vás budeme môcť hostiť. A dúfam, že naše stretnutia budú postupne pravidelnými stretnutiami. No a pokiaľ ide o sírske prímerie, um, Američania, Rusia aj my sme sa neuveriteľne snažili o prímerie, lebo sme pochopili, že vojenské riešenie konfliktu neexistuje. Na juhu sa stanovila tá línia prímeria, nikto nebol schopný urobiť vojenský pokrok a um, v nedávnych mesiacoch došlo k eskalácii násilia na juhu, ale nikto sa nepohol ani o centimeter. Táto dohoda bola vyrokovaná s Rusmi v mene režimu. Rusi sú, e, sa zaviazali dodržiavať prímerie a musím povedať, že naša spolupráca s Rusmi je veľmi plodná v tomto ohľade, v tomto smere veľmi produktívna a my budeme pokračovať a budeme sa snažiť o to, aby e, prímerie vydržalo a že dôjde k, prnej, k prvej úspešnej deeskalácii, aby, aby sme už ľuďom poskytli aspoň nejakú takú normalizáciu života. Um, zriadilo sa monitorovacie centrum v Jordánsku, ktoré združuje Rusov, Američanov a Jordáncov, kontrolujeme dodržiavanie podmienok e, prímeria, takisto je tam zložka budovania kapacít a dúfame, že režim bude dodržiavať podmienky, pretože opäť opakujem, že nemá zmysel, aby boje pokračovali. A chceme, aby postupne potom prímerie sa rozšírilo na celú Sýriu. A to podľa nás by mohlo byť krokom k politickému riešeniu konfliktu. Pokiaľ ide o krízu v Perskom zálive, musíme všetci spolupracovať na boji proti terorizmu. To je jediné, čo k tomu môžem povedať. V Kuvajte teraz prebieha e, iniciatíva, ktorá sa snaží vyriešiť tú krízu. Saudská Arábia je kľúčovým štátom v regióne a domnievame sa, že Saudská Arábia bojuje proti teroristickej kultúre, aj saudské obyvateľstvo utrpelo teroristickými šokmi, takže Saudská Arábia a aj celý región musia spolupracovať na boji proti terorizmu. Je to kríza, ktorá podľa mňa, e, dúfam teda, bude vyriešená vďaka nadácii GCC. Pani Saifi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli, pán minister. Chcem takisto privítať pána ambasádora a ďakujeme za to, že vedie dialog s našim parlamentom. Váš štát bol privilegovaným partner, partnerom EÚ a dúfam, že to tak ostane. Je to naozaj veľmi ťažký kontext, táto utečenecká kríza. A vaša krajina naozaj rieši obrovské výzvy a chcem naozaj poďakovať za všetko, čo robíte. Ja som vo výbore pre medzinárodný obchod, som podpredsednička a predsednička delegácie pre Mašreg už sa dotkla tejto témy. E, všimla som si vaše čísla nezamestnanosti. 70% na nezamestnanosť mládeže a 18% na celková nezamestnanosť. A v iných krajinách regiónu je to podobné. Chcem vedieť, či v rámci zjednodušovania pravidel pôvodu e, ste dosiahli želateľné výsledky v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Ja som presvedčená, že ekonomický rozvoj e, alebo nedostatok hospodárskeho rozvoja veľmi napomáha terorizmu a extrémizmu. Ďakujem. Ďakujem. Máte absolútnu pravdu chýbajúce hospodárske príležitosti napomáhajú e, úpadku. Prichádza s tým beznádej a to opäť živí radikalizáciu. Jordánsko, dalo by sa povedať, ekonomicky je takmer rukojemníkom, keďže sme stratili izraelský, aj, pardon, iracký aj sírsky trh. Máme veľmi slabý rast, e, menej ako 2,2 máme reformný program MMF. Čiže čakajú nás obrovské výzvy a ten regionálny komplex, pardon, kontext je veľmi, veľmi zložitý pre nás. E, Mm, dohoda o pravidlách pôvodu je dobrá dohoda, musíme ju ešte implementovať. Išlo o to, aby sme prilákali investície, aby sme mohli vyvážať do Európy. Bohužiaľ, to prostredie vyzerá tak, ako um, vyzerá. Máme nedostatok zahraničných priamých investícií, pretože uh, Eh, to, to prostredie celkové je nepriaznivé, Jordánsko ale je dobre vybavené, <clears throat> má dobré zákony, má kvalifikovaných ľudí, ale eh, investori hľadajú veľké trhy, úspory z množstva a keďže náš región je nestabilný, tak mnohí potenciálni investori sú tým odradzovaní. Uvidíme, či tá dohoda o pravidlách pôvodu E, bude fungovať. Máme dve spoločnosti, ktoré začali exportovať do EÚ. Máme prach 200 tisíc sírčanov, ktorí e, musia pracovať predtým, než e, budeme môcť trošku rozšíriť rozsah. Musíme ostať teda realistami, ale myslím si, že to ide dobrým smerom. Nezamestnanosť je veľký problém, 35 medzi mladými, celková nezamestnanosť je 18 ako som už spovedal. A pripomínam, že pred začiatkom regionálnej krízy sme mali hospodársky rast v Jordánsku 8 Naš, Našej ekonomike sa darilo naozaj. Toto sú všetko dôsledky e, regionálnych udalostí, ktoré naozaj spomalili náš rast. Mnohé naše zdroje sa museli presunúť e, do, do riešenia utečeneckej krízy. Takmer 18 nášho rozpočtu ide teraz na utečencov. Vy si ani neviete predstaviť, čo to znamená, keď získate 20 nového obyvateľstva za 2-3 roky. Predtým v, v triedach bolo napríklad 20 e, žiakov, teraz 35 až 40 mnohé Eh, školy teraz fungujú eh, na zmeny, eh, majú dobedné, pobedné vyučovanie a predtým vzdelávanie to bola naša vlajková loď, ale teraz náš vzdelávací systém upadá, pretože triedy sú preplnené. Takže opäť s vašou pomoro- pomocou sme schopní zmierňovať tie, tie účinky, následky, ale, ale um, nevieme, nevieme to zvládnuť všetko bez problémov. Sme odolní, pokračujeme, eh, nevzdávame sa, ale musíme byť aj realistami. Eh, utečenci sú tu, budú s nami naďalej. Musíme im dať vzdelanie, eh, nemáme inú voľbu, pretože môžeme mať utečencov, ktorí budú nevzdelaní a zatrpknutí a budú žiť vo vašej krajine, alebo budete mať utečencov, ktorí budú vzdelaní a budú mať šance v živote tak samozrejme tá druhá možnosť je rozumná. A toto sa Jordánsko snaží zrealizovať, ale budeme potrebovať vašu, vašu podporu partnerov v EU aj inde, aby sme toto vedeli zvládnuť. Investovanie do týchto utečencov zároveň aj investovaním do kolektívnej bezpečnosti. Utečenci, um, ak budú mať perspektívy v Jordánsku, nebudú sa snažiť prísť do Európy a nebudú um, sa nechať e, rekrutovať do teroristických organizácií. Viac ako 90 utečencov je mimo utečeneckých táborov. A Jordánci sa nesmú, nesmú mať pocit, že utečenci im berú e, pracovné miesta, mm. pretože potom naozaj solidarita bude, bude E, sa rozpadať. To nechceme. Ďakujem, pán Freund za SAD. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, excelencia, za, za to, že ste prišli. To, čo ste povedali o utečencoch, to, čo robíte vo vašej krajine, to mi pripomína opäť e, tú hanebnú úlohu, ktorú mnohé európske štáty zohrávajú e, v tejto problematike. Mohli by sme robiť oveľa viac. E, Stačí sa pozrieť na Jordánsko. Keďže hovorím ako posledný, tak mám výhodu, alebo možno aj nevýhodu, toho, že už všetko bolo, všetky otázky už zazneli, ale, ale je tu ešte jedna vec, e, ktorú chcem vedieť od vás. Vy ste hovorili o tom, že musíte teraz strážiť hranice pretože tá situácia v Sýrii je taká, aká je a um, potom Mosu um, a um, zahraniční bojovníci, ktorí opustia Daesh. Ja som počul, že Jordánsko má iba jeden počítač pre pohraničnú stráž a tento počítač sa nachádza na letisku, pretože tam väčšina ľudí zo zahraničia prichádza. A to, to som len počul, opravte ma, ak sa milím. A teda keď e, ľudia prekračujú pozemné hranice, tak e, tam nie je nič údajne. Ja si neviem predstaviť, že to je pravda, neverím tomu, ale Chcem sa spýtať, či máte nedostatok takéhoto vybavenia, či vám chýba niečo. Ste schopní e, zistiť, kto, kto sú tí ľudia, ktorí prichádzajú? Alebo je to, je to mínu, mýtus, alebo ako to je? Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja sa neviem vyjadriť k tomu počítaču, či je iba jeden, nepoznám tieto detaily. My ale máme kapacity, ale problém je, že situácia sa dostala spod kontroly za, za taký krátky čas. My sme neboli jednoducho pripravení na túto situáciu, ktorá vznikla Monitorovanie hranice je veľmi náročná úloha. Um, teraz každú hodinu máme 10 hliadok, predtým to bola možno jedna. Namiesto jedného vojaka máme teraz 50 na tej istej e, stanici. Takže naozaj my sme museli navýšiť naše kapacity a nie, nebolo to jednoduché. Je to výzva, priznávame, obrovská výzva a my musíme upgradeovať naše technické a vojenské kapacity. A takisto chceme napomáhať aj našim partnerom, aby mali väčšiu bezpečnosť. Ja nie som odborník na vojenské záležitosti, ale môžem povedať, že robíme, čo môžeme. Naši partnery nás podporujú takisto a neustále pracujeme na zlepšovaní našich technických možností a kapacít. Je to samozrejme obrovská úloha. 379 kilometrov eh, hraníc je veľa samozrejme. Sme malá armáda, ale robíme, čo môžeme. Myslím si, že doteraz sa nám celkom darilo, že sme boli celkom úspešní. Eh, pri chránení našej krajiny a takisto si vymieňame spravodajské informácie s inými štátmi a to nám umožňuje zachraňovať životy v Jordánsku aj mimo Jordánska. Ďakujem. Pán Safady, 75 minút otázok a odpovedí. Myslím, že to bolo naozaj vynikajúce, vynikajúca výmena názorov. E, za posledné mesiace sme nemali takto kvalitný meeting v výbore AFET, musím povedať. Jordánsko je skutočným partnerom EÚ. Súhlasím s mnohými vecami, ktoré ste povedali. Ďakujeme veľmi pekne. Prajem ešte príjemný pobyt, pracovný pobyt v Bruseli a my sa uvidíme tu v tomto výbore opäť o 15. Budeme e, pokračovať, príde zástupca estonského predsedníctva.